uh, for risk assessment and, and, uh, and risk management, but well, you can read them into the, the questions that have been uh, submitted to the committee. So I hope that you get, uh, uh, I mean, you use them wisely. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame Simon Delso. Je, je, mesure la, la difficulté de l'exercice, hein, donc, hein, en 10 minutes. Mais je vous remercie d'avoir essayé de serrer euh, à l'essentiel. On a reçu effectivement vos documents et je sais qu'on va s'en inspirer, bien sûr, euh,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 Kto sa prvý ujme tej výzvy? E, naša kolegyňa, zdá sa, že je najodvážnejšia. E, požiadam vás o vaše, e, vašu odpoveď. Ak nemáte odpoveď, nebudeme na vás nahnevaní. My na minútu ďakujem. Je možné vyrábať potraviny bez pesticídov, Mnohé roky nás učili, že to nie je možné. Avšak je to mož- e, nie je tomu tak. Určite ste to viackrát zažili. Množstvo ľudí, ktorí robia seriózny výskum v, agro, e, v agrooblasti, v, or, e, v biologickom polnohospodárstve, organických plodinách, nízkorozsahovom polnohospodárstve, ochrane. Dokonca tieto typy polnohospodárstva využívajú chemikálie, ušak v veľmi znížených e, v, v, v, veľmi znížená je závislosť na syntetických produktoch. To nie je vôbec e, validný argument, že potrebujeme pesticídy, aby sme sa e, zasítili. Je to už aj dokázané. Máme čoraz viac vedeckých publikácií, ktoré hovoria, že, že, u, že konvenčná e, bežná produkcia je porovnateľná že je porovnateľná s organickou Myslím si, že momentálne Európa dala veľa prostriedkov do výskumu, snažiať sa e, vypracovať e, alebo teda vyrábať lepšie iným spôsobom. Ak vyrábate inak, príroda reaguje. A najlepší spôsob na zvýšenie a výnosov je e, tak, že pripustíte e, opeľovače. Musíme veriť prírode. Musíme nájsť e, takýto spôsob e, a nájdu si svoj spôsob aj naše plodiny. Ďalší rečník, pán Fanders Luis. Máte len minútku. Jeden zo spôsobov je tzv. agroekologický prístup, keď idete s prírodou, nie proti prírode. To naznačila aj Noa. A potom IPM metóda, kde sa používajú chemikálie až ako posledná eh, inštancia, keď je naozaj obrovská nákaza a eh, všetky ostatné metódy sa e, neúspejú. To je myšlienka e, IPM. Systemické používanie pesticidov je presný opak, že ke, e, chemikálie sa dajú na všetky osiva, všetky polia, bez ohľadu na to, či sa rozšírila nejaká nákaza a ukázal, vo výskume sa ukázalo, čo sa urobí, ak ne, neošetríte osiva príde nákaza. V 90% ne, neprišla nákaza, vôbec to nebolo potrebné preventívne zasahovať. Nestratili sa o 90% bolo možné znížiť to použitie e, prechodom od preventívneho použitia k, až k, ku kuratívnemu aktuálnemu nasadeniu v prípade nákazy. Je možné to monitorovať na poliach, či nákaza sa vynára a máte množstvo ešte času, ktorý vám zostáva e, riešiť, e, zasiahnuť proti, proti nakaze, ale 15 rokov už používame neonikotinoidy, kde sa to používalo beto, bez ohľadu na to, či sa e, načatávalo riziko nákazy a to samozrejme viedlo k veľkým sprievodným stratám Eh, škodám a mohlo sa pritom predísť eh, týmto súbežným, súbežným škodám. Ďakujeme a slovo má pán Kapri. Už rečník nepoužíva mikrofón. Eh. Ak sa pozrieme na alebo teda ak necháme bokom neprofesionálnu po, e, poľnohospodárskú produkciu, súkromné záhradky a tak ďalej, tak samozrejme v tom mainstreame musíme používať pesticídy. A najdôležitejší pesticíd môže byť e, biologické pozorovanie na základe našej hlavy a budeme používať e, ruky, môžeme sa vyhnúť používaniu pesticídov. A mm, to platí pre to malé poľnohospodárstvo, ale veľká produkcia sa zatiaľ nezaobíde bez chemických látok. látok ehm, táto veľká produkcia je samozrejme spojená s ekonomickými požiadavkami. Nesúhlasím s tým, že biopoľnohospodárstvo vôbec nepoužíva pesticídy. Používa minulý rok všetky talianské biopodniky, eh, ktoré v Taliansku, ktoré pestujú víno, eh, potrebovali eh, syntetické produkty aj na základe medi, aby, aby ošetrili svoje rastliny. Biodiverzita je ale zásadná, musíme aj keď pestujeme potraviny, sa starať o rozvoj biodiverzity. Aj pri certifikácii biologickej udržateľnosti je potrebné používať také postupy, aby sme chránili biodiverzitu a to zase prispieva ku kvalite pro- produktov. Pretože bez biodiverzity nebudeme mať napríklad opeľovače a zmizne celé poľnohospodárstvo E, takže my musíme chrániť e, našu pôdu a biodiverzitu. Merci. Um... Ďakujeme. E, slovo dáme pani kolegyni Rís. Ďakujem i ja by som na úvod poďakovala našim odborníkom dnešného popoludňa za nezávislosť a kvalitu ich výskumu. E, e, sú do určitej miery i, flexibilní, klas, e, e, e, nový, nový model poľnohospodárstva zvládnuť za menej ako minútku, to je naozaj výkon. Chcem sa tu o, o, obratiť na pani Simon Deso, na jednu z našich odborníčok. Z tých otázok, ktoré tu sú, by som, by som sa obratila na alternatívy k neonikotínom, ktoré spomínate vo vašej publikácii práve z toho vychádzam, že je množstvo alternatív, to je záver vašich prác. Myslíte si, že rozhodnutie, ktoré sme prijali Európa v apríli zakázať e, tri princípy piálne neonikotinoidy, to trošku ťažko sa vyslovujú, ale tie tri hlavné, čo si o tom myslíte? Stačí to? Mali sme ešte ďalej a zakázať celú tú rodinu neonikotínov, tak ako to od 1. septembra urobilo Francúzsko a maličká doplňujúca otázka. Pán Kapri už o tom hovoril. Čo od nás očakávate v tej otázke neonikotínu? Čo by sme e, mohli vylepšiť voči e, nariadeniam z roku 2009? Čo, ako by sme veci mohli zlepšiť? Ďakujem. Ďakujeme. Slovo má teda pani Simon Delso. Ďakujem pekne. Myslím, Budem hovoriť po francúzsky. Myslím si, že ten zákaz je veľmi relevantný a žiadaný a na mieste. To, čo je nám známe, ako z, berúc do úvahy, nož, realita sa vzdialuje často našim očakávaniam. Doteraz využitie e, v exteriéri bolo zakázané, zostala využitie v permanentných kultúrach. Často e, máme pred sebou e, štúdie, ktoré schádzajú z týchto kultúr a nachádzame tu rezidúa e, v zariadeniach, ktoré o sebe tvrdia, že sú izolované, utesnené. Lepšie je predchádzať, zakázať všetko, Myslím si, že to je nepriateľné, ak tieto produkty e, tvoria toľko škôd vo Francúzsku. Prečo čakáme, e, že by také produkty e, nepáchali tie isté škody v Bulharsku alebo v Rumunsku? Sú to tie isté výrobky a ja nerozumiem, ako môžeme akceptovať takéto derogácie. Zákaz by mal byť kompletný a výnimky by mali absolútne vypadnúť. Ja si myslím, že v tejto inštitúcii by ste mohli žiadať aj tiež v, čielsky, e, v členských krajinách, aby neposkytli takéto výnimky z pravidla. A potom, myslím, že tu bola otázka ďalšia. Pokiaľ ide o alternatívne možnosti k neonikotinoidom, ja si myslím, že treba urobiť to, e, že tie alternatívy treba, e, treba za ne agitovať, sú veľmi e, relevantné a takmer vôbec ich neuznávajú a vôbec sa im nedostáva publicity. A to podľa mňa, ak máme alternatívy, ktoré, ktoré majú dobrý účinok, mali by byť známe všade a tu podporujem e, názory kolegu Kapriho, polnohospodári, by mali byť e, vzdelávaní v používaní týchto alternatív. Takže tak. Ďakujeme. Chcete to, pani Rís, ešte doplniť? Ešte také negatívum. Vy ste hovorili e, e, Vy ste hovorili, že u vás je e, veľa včiel, ale ja som takto nepo, nepočula e, také údaje o, o, v Belgicku a vo Francúzsku. Ja tu vidím katastrofické čísla u nás, e, v Belgicku najhoršie čísla v, v umrt, umrtnosti e, včelstiev. To, to som len chcela počuť. To si nežiada nejak špeciálne odpoveď, je to len konštatovanie. Slovo má pani eh, Ania Hazekamp. Otázka pre, pre pána van de Slausa. Počas vašej prezentácie ste hovorili o transparentnosti. Ja mám otázku. Týka sa eh, dokumentu Monsanto. Monsanto Papers. Minulý rok sme tu mali vypočutie a profesor Kirkland hovoril, je jeden z poradcov pre Monsanto, a vykonal jednu zo štúdií. Monsanto priradilo jeho meno k tejto štúdii a táto štúdia bola takisto prepojená s firmou Monsanto. Počúvame tu veľa o tom, že veci sa neberú tak vážne, ako by sa mali, že niekedy priemysel sa spojí, firmy sa spoja s vedcami a že sú nie nezávislé eh, vedecké štúdie, pretože sú prepojené istým spôsobom na eh, polnohospodárske agrochemické firmy. Takže sa chcem spýtať, či náhodou vy nie, nie ste prepojení nejakým spôsobom Mohli by ste odôvod, podstatniť vaše výsledky, že sú legitímne, že sú nezávislé? Ste prepojení na niekoho? Nech sa páči, odpovedzte. Ďakujem za túto otázku. Pýtate sa, či spolupracujem s priemyselným odvetvím, či veda a priemysel, priemysel či spolupracuje. To je naozaj taká hraničná oblasť. Dám pri, dal som príklad v mojej prezentácii e, s iným vedcom, Kresvelom, a on videl, že je možné urobiť e, nezávislý výskum, ale kontrakt mal so Syngentou, lenže uzavrel s touto firmou taký kontrakt, aby bolo možné urobiť nezávislý výskum. Začal a výsledky neboli vítané firmou Syngenta, pretože sa preukázalo, že to, čo chcela presadzovať Singenta, že sa to naozaj, všetko je to, všetkému je na vine Rosto Varoa. V jeho meta analýze sa to však nepreukázalo, že tento roztoč by bol na vine. Singenta začala navrhovať, že má zmeniť metodiku, spôsob práce, a ak použijete takúto, tak sa dostanete k takým výsledkom, aké, budeme, aké potrebujeme my. Takže dostal sa pod tlak, aby zmenil svoju metodiku tak, aby prišiel k žiaducemu výsledku pre e, priemyselné odvetvie a vtedy sa nezačal cítiť veľmi príjemne, mal čoraz viac problémov so svojou prácou a napokon sa celá, celá storka dostala do médií. To všetci vieme, že jeho príbeh takto je známy. A pri Monsante vidíme mnohé podrobnosti, podobnosti s týmto príbehom a s príbehmi vedcov, ktorí, ktoré spolupracovali, vedci, ktorí spolupracovali s Monsantom. Čo sa týka chemického priemyslu, je to bilión dolárový trh. Je to najväčší podiel s insekticidmi. Je, nikotinoidy majú najväčší podiel na trhu s insekticidmi. Je to veľmi lukratívne je to naozaj taký eh, veľmi mm, príjemný insekticíd, nielen pre eh, poľnohospodárov, ale aj pre eh, priemyselné odvetvia. Bol vyvinutý v 90. rokoch a teraz stačí ho len vyrábať a peniaze sa sypú. Naozaj mu dali týmto profilaktickým modelom mnohé široké použitia na všetky polia, na všetky plodiny, na všetky semena. rastlín. Všetko to je povolené v Európe, tak to tieto produkty neonikotinoidy a ak sa ak je toľko e, v stavke pre, priemyselný od, pre priemyselné odvetvia, samozrejme, že môžete očakávať takéto tlaky. A v tom článku New, v New York Times uvidíte, aké jemné sú tieto spôsoby manipulovania a nátlaku na vedcov, aby výsledky boli také, ako sa žiada. Dúfam, že som odpovedala na vašu otázku, ale rád by som zdôraznila aj to, že neonikotinoidy sa naďalej používajú v Európe, pretože nie sú zakázané v skleníkoch, nie sú zakázané, keď sa používajú ako biocíd a nie sú zakázané ako produkt pre zdravie zvierat. Sú zakázané len pre, pre, ako produkt pre zdravie zvierat, ale v stajniach, pre dobytok, aby sa tam vykinožili eh, muchy, ovady, sa používajú naďalej a odtiaľ takisto prenikajú do životného prostredia tieto látky. Takže e, znečistenie pokračuje. ďalej sa šíria a povrchové vody neustále sa znečistujú neonikotinidmi. Pretože životné prostredie e, sa znečistuje, aj keď už je zakázané používať ich pre ochranu rastlín. Ak chceme znížiť znečistenie, musíme znížiť takisto používanie a aplikácie inde ako pri zdraví rastlín. Ďakujeme. Pán Pedičiny, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A ja budem hovoriť po taliansky. Obraciam sa na pána Kapriho, môjho kompatriota. Počúval som ho pozorne, ale nemôžem súhlasiť s tým, ako on vníma realitu, pretože on hovorí, že musíme mať dôveru v legislatívne pro- procesy. No už samozrejme, veď aj my sme zákonodarcovia tu a máme mandát, robíme toto povolanie. Musíme teda dôverovať systémom hodnotenia rizika a musíme vytvoriť procesy, aby sme znižovali rizika, mitigácia a tak ďalej. Avšak e, problém s týmto je ten, že napríklad nariadenie o uvádzaní na trh pesticídov, tam sa nehovorí iba o škodlivých účinkoch na ľudské zdravie, ale aj jasne sa tam hovorí o nebezpečenstve pre zvieratá a pre životné prostredie. Aj smernica o trvalo udržateľnom používaní pesticídov pripomína problém dopadov na životné prostredie, ktoré sú negatívne, najmä na vodstvo. Takže ak my tu dnes sme, je to preto, že tieto dobré nástroje a dobré legislatívne návrhy a tie dobré zámery sú síce v legislatíve, tá legislatíva existuje, ale neuplatňuje sa. Dostávajú sa na trh pesticídy, ktoré majú preukázané toxické charakteristiky. Pripomínam, že glyfozát klasifikuje EÚ ako toxický pre vodné prostredie aj dlhodobo s dlhodobými účinkami. A napriek tomu glyfozát dostal predložené povolanie. A potom takisto sa predlžujú povolenia pre produkty, ktoré majú dokázané endokrinologické, endotoxické účinky. Na predchádzajúcich zasadnutiach sme hovorili o problémoch s tzv. koformulantami. Tie pomocné látky môžu byť tisíckrát toxickejšie ako aktívne látky. Takisto je tu problém s hodnotením synergických účinkov, uh, takisto hodnotenia kumulatívnych účinkov sú nejasné. Vypočuli sme si celú sériu argumentov o tom, že je možné hodnotiť iba akútne účinky a je nemožné vyhodnotiť chronické účinky. Čiže mnohé veci nepoznáme a ja sa pýtam, nemyslíte si, pán kolega, že pokiaľ ide o európsku legislatívu, potrebujeme najmä princíp preventívnej opatrnosti. E, nie je potrebné aj tu uplatniť ten známy princíp e, preventívnej opatrnosti? Dôležité je, aby tento princíp sa aplikoval na koncept rizika. Nemali by sme zamieňať nebezpečenstvo s rizikom, pretože klasifikácia, o ktorej vy hovoríte, je správna, ale ide o tzv. intrinzické e, vlastnosti e, chemických látok, čiže my musíme poznať použitia. To je veľká paradigma európskej legislatívy. Opiera sa o riziko tá európska legislatíva. Ale my by sme mali venovať pozornosť tomu, um, či riziko je akceptovateľné alebo nie. Ja som povedal, že máme dôverovať legislatíve, ale nevravím, že legislatíva je statická. Ja e, sa domnievam, že máme dobrú legislatívu o PPP produktoch. Máme vedecký základ, ktorý je veľmi dôležitý aby sme mohli mať transparentné a dobré postupy. Ale tá legislatíva musí byť neustále aktualizovaná na základe nových poznatkov, nie iba vedeckých, ale aj na základe potrieb občanov. Čiže princíp preventívnej opatrnosti sa musí aplikovať, to je správne, ale hovoríme, hovorme o riziku a nie o nebezpečenstve, pretože potom potom miešame jablka s hruškami. Ak napríklad e, živočíšny tuk varíme 10 e, hodín, tak je z toho kancero, karcinogenná látka v kategórie A. Čiže aj neapolské ragu potom bude karcinogénnou látkou. Ja som hovoril o riziku, pretože pri, v procese znižovania rizikov, rizik Môžeme konať na základe legislatívy, ale reálne použitie akejkoľvek látky je úplne iné. Tam už sa veci menia, bohužiaľ, zásadným spôsobom. Ak pôjdete do Talianska alebo do iného európskeho štátu dnes, e, vidíte, že v niektorých štátoch je glyfozát zakázaný, sú povolené len obmedzené použitia, ale v obchode si môžete kúpiť e, koľko glyfozátu chcete a môžete ho e, použiť na poli. Nuž toto je legálne, no, to, toto je legálne. To, toto sú legálne postupy, čiže áno, máte pravdu, bohužiaľ narastajú počty legálneho použitia e, produktov PPP e, na lokálnej úrovni. Žiaľ Bohu, je to tak, ale žiaľ Bohu, je to aj všetko legálne. E, musíme takisto e, rozlišovať e, európsku úroveň a lokálnu úroveň. A musíme hovoriť o zákaze a použití. Myslím si, že je potrebné robiť presné návrhy a presné zákazy, presné pravidlá, aby sme mali harmonizované postupy. Teraz koordinátori nie je tu pán koordinátor, čiže pani Anželik Delaje. Ďakujem, pán predseda, ďakujem trom expertom. Ja e, nie som schopná teraz rozstriediť tie otázky. A je tu veľká, veľká um, dilema. Prosím, pokúste sa napriek tomu. Pani Simon Balco, ja som poľnohospodárka a napriek tomu som z tohto veľmi zmetená, pretože ja som pestovala napríklad šalát, ja som nevedela, ja som si myslela, že dopady na včely sú zanedbateľné a teraz zistujem, a ve- verím vedeckým poznatkom, zistujem, že je to inak, ale takisto musím povedať, že už neviem e, vlastne ani sama, aký má byť dobrý poľnohospodársky model. Dokonca ani biopoľnohospodári, pán Kapri nám to povedal, ani oni sa nezaobidú bez fitosanitárnych produktov. Pani Simon Delso, v mojom regióne biovinári nebudú mať tento rok žiadnu úrodu napriek ošetreniu med, medov mm, boli také pedoklimatické podmienky, že jednoducho nebude úroda. Úprimne povedané, ja teraz fakt neviem, na aký poľnohospodársky model sa máme orientovať my poľnohospodári. Pokiaľ ide o otázku na, um, aplikovania všetkých týchto produktov, E, pán Van der Sluis a pani Delso predniesli veľmi zaujímavé prezentácie, ale teraz ako zákonodarca takisto neviem a nemám predstavu, akou cestou teraz máme ísť, e, keď budeme musieť zajtra rozhodovať a dostaneme nejaké napríklad správy na stôl, budeme musieť prijať rozhodnutie. Naozaj úprimne už neviem, neviem, akou cestou ísť a som mimoriadne znepokojená ako zajtra e, sklbíme ochranu životného prostredia a poľnohospodárstva, pretože naozaj na základe toho, čo som počula, som veľký pesimista teraz. No a mám tri otázky ešte. A chcela by som, chcela som vlastne túto úvahu povie, povedať na úvod. E, chcú sa panelisti vyjadriť k tomuto, čo zaznelo pani Simon Delso? Well, I certainly don't... Ja celkom určite. Ja určite nemám odpoveď na to, aký má byť poľnohospodársky model budúcnosti, ale dúfam, že tento model bude taký, kde sa budú e, monitorovať rezidua v životnom prostredí a nebudeme už nachádzať tie zvyškové látky všade. Teraz nachádzame rezidua v povrchovej vode, v podzemnej vode a tam tie rezidua ostávajú už navždy. Vždy, keď robíme monitorovanie peľu, to je vlastne pre včely zdroj proteínu aj tukov, veľmi dôležitý zdroj. Vždy, vždy nachádzame v peli e, rezidua. A je to v podstate koktejl chemických látok, ktorý tam nachádzame, takže naozaj neviem. E, ja som nikdy nepovedala, že poľnohospodári pracujú zle, ale je potrebné, aby poľnohospodári si konečne uvedomili, že oni nemajú kontrolu nad tým, E, kam sa dostávajú chemické látky, ktoré oni používajú na, pol, na poliach, pretože to závisí od toho, či chemická látka je persistentná, volatilná, um, aké má vlastnosti, ako sa dostáva do vody, ako sa tam udržuje a tak ďalej. E, tá situácia je naozaj možno pesimistická, ale ja neviem byť, uh, neviem byť optimistkou. Napríklad tu v Belgicku máme 30 percentnú stratu každý rok. Um, ja, ja sa snažím byť optimistkou, ale nedá sa to. Obrovským problémom eh, dnešnej legislatívy je eh, so schváľovaním pesticídov je tu ten problém, že sa nezohľadňuje vôbec kontext. Schváľujú sa produkty, eh, urobí sa hodnotenie rizika, môžeme predpokladať viac menej, na aké druhy zviera to bude mať vplyv, ale potom to jednoducho dáme na trh a už neskúmame, či tento produkt bude používaný e, pri e, jednej plodine, e, v, vo všetkých krajinách, alebo či to bude e, ten produkt používaný na 100 km štvorcových na všetky plodiny, ktoré sa tam pestujú. Čiže dnes máme problém s tým veľkým objemom pesticídov na trhu a s zmesou pesticídov. Čiže tieto objemy a tieto zmesy, kombinácie pesticídov sa nehodnotia, e, sa neskúmajú a neskúma sa riziko, ktoré prinášajú. Toto je realita. Ak vás správne chápem, aby, e, chcete, aby sme zaviedli nejaké kvóty? Bo, áno, to by bolo jedno z riešení. Kvóty na pesticídy. Alebo ďalším riešením by bolo, to už by bolo dobré, alebo dať to do kondicionality, čiže e, vyplacanie pomoci v prvom pilieri, nastaviť tam ako podmienku, E, dodržiavanie e, správneho používania pesticídov. Dnes v tej podmienenosti e, je iba niekoľko článkov, ale mala by tam byť celá smernica o udržateľnom používaní pesticídov. Poľnohospodári, lesníci, konzervačná architekt, pardon, poľnohospodárstvo, konzervačné poľnohospodárstvo, títo všetci by to mali dodržiavať. A to by bolo naozaj úžasné, keby sme sa dostali do takéhoto stavu. Avšak je potrebné, aby celá poľnohospodárska výroba bola súčasťou SPP, pretože napríklad e, produkcia stromčekov tam nepatrí. Ale v rámci kondicionality tam sú je viacero úrovní. Máme základný akt, pozitívnu kondicionalitu a tak ďalej. Čiže musíme sa pozrieť, či v SPP môžeme urobiť niečo s um, týmto, či by sme tam mohli uh, urobiť nejakú transformáciu. Ak smiem ešte sa k tomu vyjadriť, environmentálne monitorovanie, ktoré sa robí teraz napríklad uh, pre rámcovú smernicu o vode alebo iné typy monitorovania, ktoré hodnotia úroveň reziduí chemických látok v životnom prostredí. To by bolo veľmi dobré. Je dobré, že sa robí monitorovanie, ale výsledky tohto monitorovania sa musia nejakým spôsobom dostať do legislatívy. Aby sme validovali predpoklady, predpoklady ktoré sa použili pri hodnotení rizika, alebo zistiť, či opatrenia na mitikáciu rizika majú naozaj účinok. To musíme potom preniesť do legislatívy. Ďakujem a teraz pani McIntyre. Ja som pochopila, že musím sa prihlásiť, ale... To je v poriadku. Predsedníctvo je eh, veľkorysé. Takže vy ste sa mali, môžete sa vyjadriť ako koordinátorka za vašu skupinu. Well, I, I would like to take up... Rád by som využila príležitosť, ak teda môžem a nemusím sa vzdať svojej, svojho času, ale ponechala by som mm, to na expertov vybrať si, kto odpovie. Hovorili ste o používaní e, takom nízkoprahovom týchto chemikálií. Hovorili ste najmä o IPM. Tento model, kedy sa používajú naozaj v nižších dávkach a takisto zavádzanie nových produktov na ochranu rastlín, v podstate vyžaduje nový typ chémie, ktorý by sa sústredil na minimálne minima používania chemických látok. Nie sú nejaké výhody vo využívaní tých minimálnych množstiev chemikálií? Vy ste hovorili, že postrekujeme teraz všade. Ak by sme naozaj tieto nové technológie, ktoré sme už začali e, vyvíjať, používať minimálne, Súhlasíte s tým, že to môžeme urobiť, ale musia byť vyvinuté nové, nové typy ochrany rastlín a produktov? Pán Kapri, ďakujem za váš príspevok, pretože tu sa o vlastne Ehm, ukazuje tá veľká legislatívna medzera, ktorá je spojená s tým, že trh je veľký, ale fragmentovaný. Máme tu veľké nadnárodné e, spoločnosti a uvádzajú na trh nové produkty PPP, najmä pre biologické poľnohospodárstvo a potom sa uvádzajú na trh tie nechemické alternatívy a to nie je pokryté legislatívou a musíme zistiť, čo sa deje v oblasti ehm, hnojiv, kde sa zavadzajú teraz látky, ktoré nie sú vyhodnotené z pohľadu rizika. Mnohé monitoringy, ktoré robíme, ukazujú, že sú tam prítomné chemické látky, ktoré sú biocídne produkty PPP, ale nemali by byť a sú v týchto hnojivách. Takže je tu naozaj veľká legislatívna medzera e, a alternatívna produkcia e, vyzerá tak, že, to nie, že nepoužíva e, syntetickú chemickú látku. Je to biologická látka biologického pôvodu, a, ale táto látka nemusí byť bezpečná, nie je regulovaná. A potom sú tu um, látky, e, ktoré sa používajú v malom objeme a predpokladá sa, že znižujú aj riziko, ale to nie je pravda. E, ak mám nižšiu dávku, mm, môžem znížiť riziko, ale e, aj tak musíme skúmať expozíciu. Ľudská toxikológia napríklad, tam sa snažíme znižovať dávky PPP produktov za použitia sofistikovaných techník, ale e, zvyšujeme potom napríklad expozíciu tej osoby, ktorá manipuluje s látkou, má epidermické rizika potom. A takéto prípady sme e, videli už aj v Taliansku. Má to potom zdravotné následky. Čiže to, čo sa teraz deje, zmena používania, spôsobu používania chemických látok, to si vyžaduje opäť nový monitoring, nové hodnotenia. A tak ako pri potravinových integrátoroch, prosím, neurobme rovnakú e, chybu. Nemyslíme si, že čo je prírodné, je dobré. E, musíme, musíme to takisto vyhodnotiť s rovnakými princípami e, preventívnej, e, preventívnej opatrnosti. Ďakujem. Merci. Euh, je propose de, de, de poursuivre. Euh, Madame Müller. Pani Müller, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vedcom, ktorí si našli dnes na nás čas. Všetko, čo uh, má účinok, má aj vedľajšie účinky. To platí pre PPP produkty aj pre lieky. Uh, Avšak pri týchto produktoch PPP samozrejme máme vyššiu expozíciu necieľových organizmov a preto je dôležité, aby sme sa zaoberali vedľajšími účinkami aj tými e, opatreniami adaptácie. Pán Kapri, mám pre vás otázku. Vy sa vyznáte v našich procesoch a vy ste sa zaoberali tými adaptačnými opatreniami. Mohli by ste prosím ešte raz hrnúť, ktoré faktory podľa vás sú dôležité pre zodpovedné zaobchádzanie s produktami PPP a s neželanými vedľajšími účinkami. A ktoré tieto body musíme my zohľadniť ako e, zákonodarcovia. Máme tu nariadenie o PPP produktoch a udržateľnom použití, ako to v budúcnosti zapracovať do legislatívy, no a ako to je s biologickými insekticídami, ako tam funguje monitoring a, a aký, ako je to so závažnými účinkami týchto látok. Eh, ehm, eh, Najskôr by som chcem nadviazať na to, čo hovorila kolegyňa predtým. Z legislatívneho pohľadu je tu veľký problém, chýba hodnotenie na úrovni krajiny, na krajinnej úrovni, na teritoriálnej úrovni. A pokiaľ ide o nové procedurálne postupy, e, bolo by dobre, keby legislatíva išla týmto smerom. Metodológia samozrejme vedecky je nová, najmä pokiaľ ide o hodnotenie expozície, kde používame matematické modely, zvyšujeme počet scénarov, kde hodnotíme riziko. E, matematické modely dnes nie sú uznávané zákonodarcom e, na všetkých úrovniach a my musíme ísť teda týmto smerom a ja odkazujem aj na SPP, pretože je naozaj potrebné preskúmať um, hodnotenia rizika na úrovni krajiny. E, veľká časť expozície sa viaže priam, priamo na územie, na, na územný celok. Aj tá kontaminácia sa tam musí skúmať. Čiže toto je moje posolstvo. Poľnohospodári, ktorí žijú v určitej oblasti, musia byť všetci zapojení do toho hodnotenia rizika. Veľkým problémom používania produktov PPP je, že sú to silne biocídne látky. Musíme si to povedať otvorene, vždy budú biocídnymi látkami, toxické látky, nebezpečné látky sú to. A to znamená, že musíme používať tieto látky s veľkou opatrnosťou a poľnohospodári by mali opäť získať kontrolu nad svojim územím, lebo za posledných 20 rokov sa stalo to, že sa používali produkty PPP ako, ako keby to bol e, napríklad prací prostriedok alebo jar nariady. Um, ehm, no a takto to nemá byť. Musíme teda časovo aj priestorovo začať e, správne používať produkty PPP v správnom množstve. Pretože produkty PPP, aj keď dnes nie sú kontaminujúce, nájdeme ich za 20 rokov vo vode, pretože e, je to inertný systém a my sa musíme sústrediť na celé to územie, na jeho biodiverzitu. No a e, my musíme teda chrániť tú poľnohospodárskú biodiverzitu a registrované produkty PPP, ktoré sú schvaľované na používanie v biopoľnohospodárstve, tie musia byť e, rovnakým spôsobom vyhodnocované a s rovnakými reštrikciami, pretože žiaľ dnes máme veľa situácií, kedy e, tieto produkty sa nachádzajú mimo zákona a používajú sa nejasným spôsobom. Nevieme ešte veľa o ich účinkoch a tak ďalej. Čiže aj týmto smerom je potrebné robiť legislatívu a problém s monitorovaním bio poľnohospodárstva, ten je zložitejší, pretože aj prírodná látka e, môže byť nebezpečná, čiže opäť väčšia, je tu potrebná väčšia opatrnosť je potrebné zapojiť všetkých poľnohospodárov, je treba im vrátiť, tak povediac, ich pôdu. Oni musia nie zodpovednosť e, za tú pôdu, ale napríklad aj za povodia, za, za vodstvo e, tam, kde žijú, pretože to je jeden systém, je tu vzťah medzi poľnohospodárstvom, e, používaním produktov PPP a celou biodiverzitou. Ďakujem. Pani Hazenkamp. Ja, dank u wel. Um, vorige week eh, publiceerde... Eh, Veľmi pekne ďakujem. Minulý týždeň časopis publikoval štúdiu, že v roku 2012 2000 aktívnych látok bolo schválených bez toho, že by sa poriadne vyhodnotili, že to bolo len bežné predlženie povolenia o ďalší časový úsek. Na tomto zozname je mnoho chemikálií, ktoré by som chcela spomenúť, pretože v roku 2015 sa objavujú na zozname karcinogénov alebo toxických pre reproduktívne zdravie alebo takých, ktoré sú možné pre poškodenie ľudského zdravia alebo potenciálne poškodzujú ľudské zdravie. Chcela by som sa spýtať, či si náhodou nemyslíte, že tieto látky by v roku 2019 chlorotolerón napríklad a ďalšie, či by nemali v roku 2019 byť prehodnotené. Neviem, či tam je tá látka, o ktorej sme teraz nedávno počúvali, bola veľmi často spomínaná v médiách Nemalo by sa to v roku 2019 prehodnotiť, toto používanie e, spomínaných látok? Pán Van der Swiss? Sluis? Nož, um, tieto látky, o ktorých ste hovorili, síce neboli testované, či sú rizikové pre zdravie ľudí. Tiakloprid, tam je veľký problém, pretože zakázali ich v roku 2013 a potom tiakloprid v praxi farmárov sa začal používať úplne iným spôsobom. Klotianidin, tiametoxam a e, ten prvý spomínaný, všetky tri priťahujú včely a tiakloprid nepriťahuje včely a preto tie ostatné boli ním nahradené a v podstate sa škála použitia tiaklopridu rozšírila od roku 2013. A táto chemická látka nie je len endokrinným disruptorom, ale má aj subletálne účinky na čmeliaky a iné opeľovače, strácajú schopnosť reprodukovať sa, strácajú iné schopnosti, ktoré nie sú priamo smrteľné, ale ich poškodzujú. Toto spôsobuje tiakloprid. Napriek tomu, že bol testovaný za rovnako prísnych podmienok ako ostatné, opätovné prehodnotenie žiadané komisiou a nové usmernenia, ktoré ešte nie sú v účinku e, e, ešte nie sú používané, by e, skutočne by sme mali porozmýšľať o prehodnotení, pretože naozaj to má negatívne účinky na ľudské zdravie. A tie ostatné látky, ktoré ste spomínali, vzbudzujú veľké obavy, čo sa týka dopadu na ľudské zdravie. Ľudské zdravie nie je dostatočne chránené, ak tieto látky nebudú testované podľa súčasných vedeckých poznatkov, súčasných toxikologických poznatkov a poznatkov o vystavení človeka týmto látkam. Tieto látky by mali mať e, vysokú prioritu a naozaj by sa mali prehodnotiť na základe posledných najnovších štandardov. Ďakujeme pani Rivazi. Nadviažem, pretože ide o podobnú vec. Keď tvrdíte k neonikotinoidom, vezmem si napríklad pani Delso, že v roku 2013 eh, EFSA použila metodológiu, povedzme, v súlade s vývojom najlepších skúseností a na základe toho potom došlo k zákazu týchto troch neonikotitonidov. Tento postup, tento normálny rámec by mal byť ak- akceptovaný e, komisiou a členskými krajinami. A ja sa teda teraz pýtam, obraciam sa i na pána predsedu, prečo táto nová matek metodológia nebola prijatá členskými krajinami. Komisia e, na stretnutí všetkých odborníkov členských krajín by to nikdy nenavrhla. Nová evaluácia, oveľa aktu- e, naliehavejšia. Nechcem ju použiť, pretože by tu bolo riziko zakázať výrobky. A to je tá diskusia, ktorá tu bude. sú tu iné štáty, kde by mali byť zakázané neonikotinoidy. A potom ďalej, ďalšie veci k evaluácii hodnotíme rizika viac k ľudskému zdraviu než k životnému prostrediu. Keď vás počúvam a za ďakujem, že ste tu, či už ide o, o miznutie vtákov, mízu a budeme čakať na, na smrť koho ešte ako môžeme pokračovať v živote, keď tu nebude biodiverzita? Netýka sa to len hmyzu, ale aj sveta vodného, riečišť. Je to celá kaskáda fenoménov. A keď som čítala materiál komisie, ktorý nám bol zaslaný agentúrou pre ochranu životného prostredia z Dánska, sa tu hovorí, že komisia navrhuje, že by sa nemalo vnímať ako veľký problém tieto rizika environmentálne a nemalo by to zasahovať do záverečného rozhodnutia, veď to hrozné. To znamená, že celá tá environmentálna problematika je vyňatá z evaluácie. Ja ten princíp eh, predchádzania ani len nepoužívam. Pozrieme sa na všetky opeľovače, na všetky včely, tak asi tu nebudú. Ak tu nebudú vlastne živočíchy potrebné v riekach, tak nebudú fungovať mnohé procesy. Aké máte vysvetlenia? Prečo EFSA? EFSA určite dobre pracovala a tak ďalej. Keby ste sa dopracovali k otázke. Otázka znie, prečo komisia členským krajinám nenavrhla e, tento nový systém hodnotenia, oveľa aktuálnejší vzhľadom na e, zohľadenie rizík. Pani Simon Delson, nech sa páči. Myslím si, že komisia je tu prítomná. Je asi na mieste, aby ona odpovedala. Neviem, či komisia navrhla členským krajinám, aby to neaplikovali. Ona to navrhla, ale členské krajiny e, nemali záujem. Politicky to zablokovali, aby sa to vykonávalo. Prečo? Už tak preto čakalo sa na eh, argumenty, alebo vypočuli sme si argumenty z každého súdka, ale väčšina ľudí tvrdila, že to bolo príliš zložité. Ja mám v tej súvislosti naozaj obavy, pretože metodológia je naozaj eh, v súlade s poznatkami vedy. To bola naozaj skutočná línia, ktorá upredurčovala tú metodológiu. A skutočnosť, že členské krajiny to blokujú. Nuž no tak to znamená, že je to veľmi zložité, že e, e, členské krajiny aby vyhodnocovanie, teda členské krajiny chcú, aby hodnotenie rizik bolo zlé a i naďalej. A, a to ma teda znepokojuje. Je to určite politika každej členskej krajiny, ja sa ale len pýtam, alebo teda ja môžem žiadať ľudí, aby sa Možno, že vy by ste tu mohli v tejto inštitúcii čo najskôr implementovať tieto e, vedúce línie a občasnú aktualizáciu. Tie e, pokyny riadiace EFSIN už takto je e, metodológia na hodnotenie rizík. Táto metodológia teraz umožňuje mať presnejšie informácie o tom, aký je dopad pesticídov, na, ako náhle sú na trhu. Tí, ktorí príjmajú rozhodnutia, to nie sú tieto e, riadiace línie. Tie umožňujú e, rozhodujúcim orgánom prijímať rozhodnutia s väčším počtom argumentov. Ten, kto prijíma rozhodnutia, sú však členské krajiny. To nie sú tieto e, pokyny riadiace. To je len forma metodológie, na to, aby ste lepšie videli, aký môže byť dopad pesticídu, ako náhle sa tento ocitne na trhu. Máte teda lepšie informácie na prijímanie rozhodnutí. Pán Kapri, chcete doplniť? Prepačte, ale je to zásadná vec, takže <clears throat> chcem sa vyjadriť. Ja plne súhlasím s tým, že hlasovanie členských štátov je veľmi netransparentné, nie je to správne odkomunikované európskym občanom, čiže naozaj je to veľmi znepokojúce. Ale pozrime sa na to s odstupom. Prečo musíme pozorne sledovať metódy a postupy hodnotenia rizika? Hovorili sme predtým o vzdelávaní a informovaní poľnohospodárov. Analogickým problémom v našom európskom systéme systéme, e, to je problém tých hodnotiteľov. Existujú o tom už desiatky článkov. Štúdie ukázali, že keď sa hodnotí e, riziko, tie procedúry sú veľmi zložité a tí hodnotitelia sa dopracujú k odlišným záverom. Čiže my sa musíme snažiť teraz o to, aby sa prijímali nové postupy, ktoré budú bohužiaľ stále zložitejšie, ale je potrebné vzdelávať dobre hodnotiteľov a ich vzdelanie musí byť stabilné cez agentúry členských štátov a musí to byť kontinuálne, pretože expertíza hodnotiteľov rizika sa nezíska zo dňa na deň. Napríklad hodnotenie rizika pre včely alebo vtáky. Uistujem vás, že každý človek potrebuje roky na to, aby sa naučil tieto postupy dobre, korektne a transparentne aplikovať. Čiže do tohto musíme investovať. Ďakujem. Merci. Madame Dornano. Ďakujeme, pani Dornano. Ďakujem pekne. Veľmi ma dnes e, prekvapili kolegovia, ktorí tu rozduchávajú tú tému neonikotinoidov. Ja som 1. marca e, podala žiadosť, aby bez výnimek sa zakázali neonikotinoidy a väčšina poslancov to odmietla. Je pravda, že e, som teda v tejto súvislosti nesprekvapená. Množstvo polnohospodárov používajú e, tieto látky nejak zmanipulujú e, e, dátumy alebo proste e, technickými postupmi. Určite uznávam, že toto je ťažko v súlade s cieľmi e, e, SPP. Niektorí tvrdia, že neonikotinoidy sú neofenzívne, keď nie sú rozprašované. Ale keď sa rozprašujú na všetky rastliny, a väčšina sa nachádza e, v pôde, kde nakazia potom naše podzemné vody. Kým vôbec položím otázku pánu van der Sluisovi, e, určite som e, nepresne vyslovila jeho meno, chcem povedať, čo sa deje vo Francúzsku s tými, tými piatimi neonikotinoidmi. Sú zakázané od 1. septembra ale s výnimkou, ktorá ide až do roku 2020. A podiaľ je pre, pre ďalšie oblasti, sú tu ďalšie derogácie, ďalšie výnimky. Nitompiram, neonik a, a dinotefuran, to sú ďalšie látky, ktoré ešte stále nie sú e, zakázané. Ja sa chcem osobne spýtať, čo si myslíte e, k sulfak zaklore v súvislosti so včelami? Nasledovná otázka. Myslíte si, že je rozumné ne, do nekonečna odkladať úplné zakazenie neonikotinoidov, keď vlastne poznáme ich efekty na životné prostredie? Ďakujem. Pán Vandres Luis. Uh, Odpoveď by mohla byť veľmi krátka. Áno. So súčasnou hladinou vedomostí poznatkov o neonikotinoidoch. by sa dalo povedať, že súčasná právna úprava nie je v súlade s tou vysokou úroveň, úrovňou ochrany, ktorú si Európska únia želá a vedecká komunita e, tiež súhlasí s tým, že neonikotinoidy by nemali byť na trhu nemali byť používané ani ako biocídy, ani ako produkty pre zdravie e, zvierat a ani v skleníkoch, pretože aj odtiaľ to unikajú a prenikajú do povrchových vôd, aj odtiaľ to kontaminujú nektár a peľ. Takže odpovedie áno, som za totálny zákaz, úplný zákaz neonikotinoidov, pretože to je v súlade so súčasnou úrovňou vedeckého poznania. Ďakujeme, pán Wade. Ja som chcel položiť e, otázku pánu Kaprimu, ktorý hovorí, že neexistuje profesionálne polospodárstvo e, bez pesticídov. Tak tým sa pre mňa diskvalifikoval, neviem, či nemá vedomosti, alebo to robí vedomo. Ja som rešeršol, vy pracujete pre súkromnú univerzitu, pre univerzitu, inštitúciu Opera. Preslavili ste sa tým, že ste boli blízki určitému priemyslu, v roku 2011 eh, vypracovali správu, kde ste tvrdili, že eh, eh, za vymieranie včiel nie sú zodpovedné neonikotiny, ale množstvo ďalších dôvodov. A, a, a môžete sa trošku meniť ako vedec, keby táto štúdia ale nebola financovaná Bayerom a ďalšími chemikálmi. Je vašej odpovedi nedôverujem, preto vám nepoložím otázku. Položím otázku Delso. Eh, je tu výskum k tomu, že eh, eh, včely vyvíjajú určité závislostné vzorce voči určitým zložkám tých nikotínov. Máte skúsenosti o tom, že by včely lietali naspäť na miesta, kde zažili neonikotinoidy, lebo vyvinuli určitú závislosť? Pani Simon Delso? Eh, eh, eh, Sú štúdie, ktoré preukázali, že sa včely môžu stať závislými od neonikotinoidov. Myslím, že medonosné včely a čmeliaky, toto boli štúdie, ktoré sa vykonali. Nie je to ešte preukázané na veľkých množstvách, ale existujú také štúdie, ktoré o tomto hovoria. Pozorovalo sa to. Ďakujeme. A prepačte, pýta sa pán Kapri. Ja by som chcel zodpovedať na túto otázku. Pretože existujú konceptuálne chyby v tom, čo povedal predrečník. Moja univerzita sa volá Katolická univerzita Svetého srdca. Je to najväčšia súkromná univerzita, ktorá je uznávaná na európskej úrovni. A druhá vec, ja som nikdy nemal finančné vzťahy s priemyselným sektorom. Bol som aj v FC, kde som bol veľakrát e, na mňa útočili kvôli konfliktu záujmov, ale bol som, útočili na mňa, bol som kritizovaný preto, lebo ako prvý som predstavil správu, v ktorej e, bola to provokatívna správa, ale bola tam detailná analýza e, a hovorilo sa tam už anticipatívne o tom, že včeli ich umieranie sa musí overiť, pretože potenciálne to mohlo mať e, viacnásobné príčiny, viacero stresových príčin. No a potom následovali roky výskumu. Ja som sa e, včelami potom zaoberal a rôznymi spôsobmi. Chcel som tieto veci uviezť na pravú mieru. Je to napísané aj v materiáli, ktorý bude zverejnený. Ďakujem. Merci, Madame Ďakujem, pani Rojbuš. Ďakujem Mala by som otázku e, na pána van der Sluisa. Spomenuli ste e, princíp alebo systém IPM. E, veľmi na ňom záleží. K tomu máme celkom dobrú európsku legislatívu v smernici o pesticídoch z roku 2009, kde máme tú príslušnú pyramídu a použitie pesticídov má byť tou poslednou inštanciou, poslednou voľbou v extréme Prax je však iná. Pesticídy sú súčasťou systému. Máme porlohospodárske systémy, ktoré nefungujú bez pesticídov. E, prostriedky vydávame na výskum, ktorý by sa bol zišli na úplne iný výskum. Ja sama som poľnohospodárkou. Ak tu chceme naozaj dospieť k zmenám využitia poľnohospodárských systémov. Ako to vy vidíte? Hovorili ste o toxicite. Čím e, častejšie e, organizmus e, dostáva, čím nižšie je tá dávka, aby bolo vysoké účinky. Ako to bude ďalej vyzerať? Budeme sa zaoberať minimalizáciou rizik, alebo z, z dlhodobého hľadiska tu narazíme tiež na určité obmedzenia Nemali by sme prejsť od preventívneho k tomu kuratívnemu postupu. I vo vlastnom záujme, veď sme tu hovorili o tom, že v budúcnosti musíme teda predsa aj e, uživiť ľudí. Ďakujeme. Pán van der Sluis. to, čo ste sa spýtali, sú s tým, čo som odprezentoval. Potrebujeme prechodné obdobie. Musíme brať tieto veci vážne. A nie len nejako do nekonečna upravovať IPM, pretože tie drobné krôčiky neznížia množstvo toxických chemikálií v prírode. a dopady na vodný systém a na opeľovače sú už teraz veľmi výrazné. Všetky tieto látky, ktoré, ktorých toxicita je zvyšovaná čím dlhšie, sú rastliny a zvieratá vystavené tejto látke. A ak vieme, že tieto chemikálie majú takú vlastnosť, že sa akumulujú v organizme, pretože sa viažú na receptory v nervových systémoch. Každá ďalšia expozícia vytvára kumulatívne poškodenie nervového systému. Pri takýchto chemických látkach neexistuje žiadna bezpečná dávka. Toxicita, keď sa zvyšuje, o čo dlhší je čas expozície, takýto typ chemických látok jednoducho treba zakázať. Takisto ako zakazujeme endokrinné disruptory, áno, v praxi ich stále používame, ale v teórii by sme nemali. Takisto karcinogénne látky sa nemajú používať vôbec, čiže na tento zoznam by sme mali pridať tie látky, kde toxicita sa zvyšuje s časom expozícia a ak pretrvávajú v životnom prostredí. Dúfam, že tým som odpovedal na všetky vaše otázky, pretože cez to tlmočenie to niekedy ťažko prechádza. Madame Eubuš. Taká krátka poznámka. IPM je súčasťou našej legislatívy. Mali by sme to iba jednoducho lepšie implementovať. Merci. Ďakujem. Myslím si, že na, tu nie sú výhrady k tomuto tvrdeniu. Teraz prejdeme k druhému panelu. Musíme rešpektovať vyhradený čas. Nadviažeme e, rovnakým postupom. Poprosím, aby sa ujala slova e, v rámci tohto panelu, a to na 10 minút naša prvá rečnička, pani Franciska Achterberg. Viem, že je to ťažké. Určite e, ste ale pripravená na túto na tento vystúpenie. Nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem všetkým poslankyňam a poslancom tohto výboru, aby, ktorí ste ma pozvali, aby som odprezentovala výsledky a odporúčania. Zo pár slov o Greenpeace. Robíme kampane dlhodobo, aby sme eliminovali toxické látky z nášho životného prostredia. Najmä sme chceli, aby bol zakázaný glyfosát. Takisto sme koordinovali iniciatívu občanov v tejto veci a teraz robíme kampaň proti neonikotinoidov. M. Uvedomujeme si, že nedokážeme odstrániť zo živého prostred- životného prostredia e, všetko, čo tam teraz je, ale sa snažíme obrátiť hlavný tok vývoja smerom k ekofarmárčeniu, k ekopolnohospodárstvu. Snažíme sa ovplyvniť systém povoľovania pesticídov. Zúčastnili sme sa na kontroverznom príbehu glyfozádu. Mojím hlavným posolstvom dnes je, nemajme problémy v legislatíve väčšinou nebývajú veľké, veľké prešľapy v legislatíve, ale bývajú v implementácii tejto legislatívy v praxi. Vždy, keď proti zákonu, v nesúlade so zákonom sa praxi objavia kroky, ktoré, na ktoré potom poukáže možno EFSA alebo správodajcovia alebo tí, ktorí strážia e, vyhodnotenie rizika. Je tu zodpovednosť komisie, je tu zodpovednosť e, členských štátov EÚ. E, musíme efektívne identifikovať čo presne sa porušuje, čo je proti zákonu a čo je e, zodpovednosť členských štátov, ako sa dá zapojiť Európska komisia. A tu hovorím o delegáciách vyslaných a takisto o núdzových e, schváleniach. Čo tým chcem povedať? Keď hovorím o neza, nedostatkoch nezávislého posudzovania rizika. Rizika v zákonoch sa veľmi jasne hovorí. Hovorím to ešte raz. Legislatíva je v podstate v poriadku, ale členské štáty by si mali urobiť nezávislé transparentné posúdenia sami vo svetle súčasných vedeckých e, poznatkov. A to sme si už tu vypočuli, že to nie je vždy tak. Čo sme videli v prípade glyfosátu, Predovšetkým nepublikované štúdie. Použili sa nepublikované štúdie. EFSA stanovila, že posúdenie karcinogenity sa líšilo, keď ju overili oni a keď, ako sa prezentovala v nepublikovaných štúdiách. Tieto štúdie teda nie sú plne dostupné, iba niektoré výsledky z nich sú dostupné. Druhá vec. Nedostatok, nedostatky alebo chýbajúca Chybajúci dohľad, kontrola nad týmito štúdiami e, pri hodnotení zdravia to kaž... sme sa dopočuli, že nemajú e, príslušný čas sa zaoberať každou jednou štúdiou, každým, každý, každú jednu poznámku dať na papier, čiže tá pôvodná štúdia môže byť e, skontrolovaná lepšie, zo strany komisie a zo strany EFSI by bolo vhodné, aby sa k tomu vyjadrili a zatiaľ sa nevyjadrili. Ďalej, typ údajov, ktoré sú posudzované v týchto posúdeniach rizika, potom sú ešte tzv. regulatórne štúdie, ktoré prezentuje um, branža. Treba skontrolovať aj literatúru, ktorá je hodnotená odborníkmi z tejto branže, tzv. peer review hodnotenia. Členské štáty však nevykonali svoje vlastné posudzovanie rizika, okopírovali slovo od slova tri oblasti, ktoré boli kritické pre posudzovanie zdravia. Jednoducho to, čo uvádzal výrobca. Priamo do správy to okopírovali. Žiadne nezávislé overenie toho, čo tvrdí výrobca. V dôsledku toho Európska únia nemá dôležité informácie a uľahčuje e, chemickému odvetviu, poľnohospodárskému odvetviu jednoducho sa vyhnúť dôsledkom a dostávajú sa do nebezpečenstva rastliny životné prostredie. Nevždy sa koná tak, aby sa malo konať, nevždy sa obmedzujú pesticídy a obmedzuje sa riziko, neobmedzuje sa riziko, ktoré spôsobujú a členské štáty keďže riziko nebolo identifikované na úrovni únie, e, sú ponechané samé na seba. Príklad môže byť glyfozát. Tieto čísla vám ukazujú závery e, organizácie EFSA a vidíme, že dlhodobé rizika pre e, cicavce a vtáky sú v štyroch z piatich použití glyfozátu. EFSA však nepokladala toto za kriticky dôležitú informáciu, ktorú bolo treba šíriť a preto sa neobmedzilo použitie glyfozátu. Čo sa v podstate udialo? Komisia jednoducho presunula e, svoju zodpovednosť za zabezpečenie ochrany životného prostredia a chcela by som zdôrazniť e, pre poslancov aj to, že komisia tu má právomoci. Komisia mohla konať, keď jedno z využití glyfozádu bolo identifikované ako rizikové a naozaj vo svojej písomnej odpovedi komisia zdôraznila, že v prípadoch, keď použitia sa, použi- sa pokladajú za bezpečné, ale sú tu indikácie, že tam môžu byť potenciálne riziko, vtedy komisia môže obmedziť takéto použitia, takéto využitia chemikálie podľa hodnotenia rizika. Čiže komisia má právomoci obmedziť použitie napríklad glyfozátu aj tam, kde EFSA e, jednoducho neindikovala, že ide o problém. Aj keď iba jedno z použití bolo zistené ako rizikové. Toto je jeden z príkladov e, pri glyfozáte, v mojej písomnej odpovedi som poskytla aj ďalšie, napríklad aj neonikotinoidy tam spomínam. Prichádzam k ďalšiemu bodu mojej prezentácie a to je zneužívanie tzv. núdzových povolení na využitie tej ktorej chemickej látky odkedy, čiastoč, odkedy platí v praxi čiastočný zákaz neonikotinoidov z roku 2013, pretože mali nežiaduce účinky na včely, polovica členských štátov EÚ žiadala tzv. Eh, núdzovú autorizáciu použitia týchto E, chemikálií. Rumunsko je extrémnym prípadom. Systematicky od roku 2013 Rumunsko vydalo 120 tzv. núdzových autorizácií. Podľa legislatívy by to malo byť obmedzené na špecifické okolnosti a situácie, kedy ide o naozaj núdzový stav pri ochrane rastlín. Pri žiadosti o prekontrolovanie týchto povolení sa vlastne neskúmalo, aké bolo presne riziko, iba či bola potreba využiť takto tieto produkty. A prišlo sa k záveru, že pre Rumunsko klotianidin, imidakloprid a tiametoxam sa mohli používať, že to bolo odôvodnené. A toto je príklad z roku 2017. Samozrejme, to sa, týmto sa vysmievame zákazu zo strany Európskej únie používať e, tieto neonikotinoidy. Jednoducho sú nebezpečné pre životné prostredie a komisia ďalej povoluje tým, touto sľúčkou právnickou, týmto touto medzerou E, v zákonoch ich ďalšie používanie, tak potom ako môžeme tvrdiť, že sú zakázané? Tri veci, ktoré som tu spomenula, to, že členské štáty by si mali urobiť svoje vlastné nezávislé hodnotenia, takisto EFSA, to, že všetky štúdie musia byť verejne dostupné, a čo sa týka publikovania štúdií, komisia sa zlepšila, teraz urobila návrh, ja som eh, ho pripomienkovala, v mojom písom, mojej písomnej odpovedi si to môžete vyhľadať a môžeme o tom diskutovať. Čo je skutočne nezávislé vyhodnotenie? Myslím si, že komisia by to mohla naozaj definovať a povedať, ako presne treba analyzovať údaje, ak by mali byť naozaj nezávislé od toho, čo produkuje branža, čo produkuje priemyselné odvetvie samotné. Teraz k druhej veci. Komisia by mala konzistentne vydávať zákazy. Nie, že e, odkázať túto zodpovednosť, hodiť ju z pliec na členské štáty EÚ a členské štáty by mali aplikovať článok 53 pri tzv. núdzových autorizáciách presne tak, ako zákonodárca to mal na mysli, čiže naozaj iba v núdzových prípadoch. Čiže treba pripomenúť komisii, aby aktualizovala svoje usmernenia a aby presnejšie povedala štátom, čo môžu a nemôžu urobiť pri týchto núdzových autorizáciách. Súhrnom nie je nič v neporiadku s tým, ako EÚ nastavuje svoje zákony. Teoreticky je všetko tak, ako má byť. Žiadosť o e, údaje však musí byť aktualizovaná. E, kontroly a posudzovania by mali byť podľa posledných vedeckých štandardov vykonávané a 11.07. toto nariadenie, k tej treba povedať dve veci. A to tým, ktorí boli zodpovední za vyhodnotenie rizika naozaj treba výrobcov upozorniť na to, že budú kontrolovaní a že nesmú e, sa snažiť ovplyvniť. Samozrejme, že sa budú snažiť ovplyvňovať tých, ktorí príjmajú právne úpravy, aby to bolo e, v prospech výrobcov, ale pri príjmaní e, naozaj opatrení treba postupovať podľa zákona a podľa vysokej úrovne ochrany životného prostredia. Je tu iba jedno dodatočné odporúčanie, ktoré by som vám chcela tu prítomniť, ale nie je napísané na diapozitíve. Ale iniciatíva európskych občanov sa ho tiež dožadovala. Je tu urgentná potreba, aby priemysel nezadával štúdie, aby naozaj sa platilo za štúdie inak, ale nie tými, ktorí vyrábajú chemické produkty. Nie priemyselným odvetím agrochemikálií e, musia byť platené tieto štúdie. Hodnotenie rizika je o čosi jednoduchšia téma. Nemusíme byť takí obozretní, ako sme boli v minulosti. EFSA a komisia v súčasnom stave nechcú implementovať takýto nezávislejší systém, ale si myslím, že komisia nesmie ignorovať tieto požiadavky, po ktorých volajú občania a mala by si prehodnotiť, aké alternatívy vy v konaní má. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. A teraz pán Pižo. Ďakujem. Pokúsim sa hovoriť stručne. Pokúsim sa hovoriť stručne, podobne ako sa snažila Francesca. Som Martin Pijon, pracujem z Corporate Europe Observatory, to je e, watchdog, skôr ako environmentálna organizácia. My pozeráme na prsty lobbystom a budeme hovoriť z tohto hľadiska o téme. Lobovanie je mnoho, je dôležitou aktivitou pre agropriemysel, pre potravinársky priemysel v Európe, pre hodnotenie rizika. A preto lobbysti musia byť skúmaní, preto potrebujeme nezávislé a e, politiky transparentnosti a nezávislosti, ale k tomu sa vrátim neskôr. Moje prvé pozorovanie veda versus priemyselné odvetvy versus branža. Každý predstiera a najmä zástupcovia priemyselných odvetví, že rozumejú vede, že sú vlastne vedci. Ale keď sa prizrieme im bližšie na prsty, vidíme, že oni podkopávajú vedecké úsilia. Aj v parlamente to vidíme. Monsanto minulý rok použilo napríklad argument, keď odmietlo sem prísť, tvrdilo, že posudzovanie pesticídov by malo byť primárne vedeckou záležitosťou záležitosťou, striktne vedeckou záležitosťou a že nechcú, aby sa spolitizovali procedúry, procedurálne postupy EÚ. Ach jaj, to sme to dopracovali politici. Takže e, Monsanto Papers dokumenty tak, takisto ukazujú, že akademici um, boli obidení veľmi šikovne Monsantom. Máme tu niekoľko príkladov, e, už predrečníci ich uviedli, ale nezávislí vedci, ak prídu k záveru, že konkrétny projekt je nebezpečný, aby bol povolený pre trh, potom sa stane veľa vecí, začnú sa diať veci zo strany branže, ktorá vyrába tento produkt. Ale klasickejší Mm, spôsob, ako zasahovať do vedy, je stratégia lobovania. Budem hovoriť teraz o plastoch, trošku zmením témy. Plastics Europe e, rozmýšľala, čo urobiť, keď e, by chceli počiarknúť slabosti nejakého vedeckého posúdenia. E, plasty majú vlastnosti e, endokrinných disruptorov a bolo treba financovať ďalší výskum a zaujímavé je, že ten ďalší výskum ukázal niečo iné. A potom e, priemyselné odvetvia plastov získavajú čas, keď sa robia takéto ďalšie a ďalšie štúdie, ktoré si protirečia a čas sú peniaze. Takto manipuluje priemyselné odvetvie e, vedcov, čo nie je prekvapivé, sú to konec koncov biznismeni, ale prekvapujúce je iné. EÚ by mala mať systém, aby odhaloval takéto kroky a aby tieto rizika si prekontroloval, overil. Ale nie je tomu tak. Nemáme takýto systém a veľmi rýchlo prejdem tým, aké chyby máme v súčasnom systéme hodnotenia pesticidov. Už niečo povedala Frančeska. Dôležité je, že EFSA jednoducho nemá dostatok finančných prostriedkov. Spolieha sa dokonca na dobrovoľníkov, ktorí sú platení 60-70 dní ročne, ak ste externí spolupracovníci a platia vám len za tie dni, kedy idete na nejaké zasadnutie a takých zasadnutí je iba niekoľko e, v roku. Takže tieto peniaze, ktoré dostanete za týchto niekoľko zasadnutí ročne, asi neprilákajú odborníkov na najvyššej úrovni. EFSA sa snaží e, mať takýchto odborníkov a musia obetovať často nezávislosť, pretože z operačných dôvodov si nemôžu dovoliť inak e, to vyriešiť. Ešte zrýchlim. Francesca už spomenula, že niekedy namiesto nezávislého hodnotenia sa jednoducho okopírujú tisícky strán z toho, čo hovorí výrobca o svojom produkte. Slovo od slova sa to okopíruje. Jednoducho veci, ktorí slúžia výrobcom, ktorí slúžia branži, e, niečo publikujú a vy to preberiete ako nezávislé hodnotenie. EFSA to robí. A opäť to súvisí s tým, že nemá dostatočné kapacity, nemá dostatok vedcov, ktorí by nezávisle overili fungovanie nejakého produktu, jeho vlastnosti. Ale k tomu sa môžeme vrátiť neskôr, ak budú k tomu otázky. Hlavná vec, čo sa týka glyfozátu, pre mňa je to, že by to nebolo až také zlé, aj keď keby sa mohli nezávislí vedci zoznámiť so všetkými údajmi, ktoré plynú do agentúr, ale nemôžu sa, pretože tieto dáta, údaje sú dôverné. Prečo sú dôverné? Pretože je to veľmi nákladné takéto údaje zozbierať. Na trhu s pesticídmi sa čoraz, čoraz viac koncentrujú firmy. Eh, aj Monsanto dokonca má ponuku na odkúpenie eh, ďalšou firmou. Čiže je čoraz menej hráčov, ale veľkých. A potom títo veľkí hráči si vlastne e, vymazávajú konkurenciu z trhu, keď sa navzájom poskupujú. A keď je treba robiť výskum nejakej novej molekuly, tak nikto nemá o to vlastne záujem. Nie je dostatok subjektov na trhu, ktoré by robili takýto výskum. Čo sa týka sú, e, dôvernosti údajov, je to predmet diskusie v súčasnosti komisia navrhuje právnu úpravu, o tej môžeme hovoriť neskôr, ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že je to vítaný krok. Ale zasa, všetko spočíva v tom, ako sa to nastaví v podrobnostiach, v tých konkrétnostiach, ako to bude vyzerať. A o tomto sme hovorili už v tomto výbore. Ďalší problém, ďalší nedostatok eh, pri legislatíve EÚ keď toto zvyčajne ľuďom vysvetľujem, ktorí nepoznajú tento kontext, tak mi neveria. Aktívne látky na európskej úrovni sú, sú síce preskúmané, ale to, čo sa používa v praxi, tie zmesy aktívnych látok, tie sa skúmajú len veľmi pochybne, povrchne. Monsanto malo briefing, neviem, či ste ho e, videli, a predstavitelia Monsanto e, tvrdia, Látka XY asi nie je karcinogén, pretože eh, aktívna látka testovaná bola a tá karcinogénna nie je. Asi viete o nariadení 284, je to nariadenie o ochrane rastlín. Akutná toxicita, to znamená podraždenie očí a pokožky. Potom je tu chronická, dlhodobá toxicita, viacej druhov toxicity. To je jednoducho taká diera v legislatíve, cez ktorú prepláva aj Titanic. A ďalšia vec, veľmi nepriebná, ktorú sme objavili aj v druhotnej legislatíve. Branža výrobcov niekedy príjme odporúčania EFSI a je to dva týždne pred publikáciou. To je veľmi dobre, ak si chcete pripraviť nejaké komunikačné stratégie, pretože majú ešte dva týždne extra k dispozícii. Pri, pri fáze posudzovania rizika verejné ustanovizne z národných vlád majú právo intervenovať a nie je tu ochrana, nie je tu žiadna záruka, že títo ľudia náhodou, či náhodou nepočúvajú politické Mm, odporúčania, nejaké nesledujú niečo, čo im niekto prikázal. V prípade Spojeného kráľovstva e, sú privatizované, čiže teraz e, na bezpečnosť potravín dohliada v Spojenom kráľovstve súkromná firma. A posledný takýto nedostatok, možno o tom hovorili aj predchádzajúci rečníci, rozsah používania nie je súčasťou posúdenia rizika. To je iný spôsob, ktorým sa dajú veci obísť, čiže v zmysle metodiky, v zmysle právnej úpravy sa vám podarí pretlačiť niečo na trh, ale skutočná veda hovorí niečo iné. V realite to funguje úplne inak. Tak ako povedala Frančeska, sú tu určité prvky, prvky v nariadení o pesticidoch z roku 2009 a e, branža by e, rada odstranila najmä týchto 8 ocekov, ktoré definujú v oceku 3.6. Nech sa páči. Ale tu by som si dovolil nesúhlasiť s vami, pán Kapri. Nejde tu len o riziko, ktoré sa dajú rizika, ktoré sa dajú merať, treba merať aj iné parametre a podľa týchto ocekov sa dajú Eh, vyžadovať takéto merania a preto je tak veľmi branža priemyselná proti tomu. Hlavní používateľia poľnohospodári. Čo robia poľnohospodári? To, čo za ostatných 50 rokov im spoločnosť kázala robiť, robia presne to. A to je veľmi nefér. Trošku to skrátim. Prvý krok je bezpečnosť potravín, bezpečnosť životného prostredia pri vyhodnocovaní pesticidov, ale e, v podstate sa tu neberie do úvahy bezpeč... cena, o ktorú sa poľnohospodári, pre ktorých je cena dôležitá, nielen bezpečnosť. A práve preto veľkí poľnohospodári sa bránili zákazu glyfozátu. Povedali, ak nám zakažete glyfozát, dostávate nás do pozície neferovej súťaže, pretože Zároveň musíte riešiť obchodovanie a cenu a zároveň bezpečnosť produktu. Ak sa to nerieši spolu, tak lob- lobbysti môžu využiť e, argument ceny, argument obchodovania. E, vyváža sa táto látka do rôznych krajín sveta a to bol obchodný argument, bol to veľký e, faktor, ktorý zavážil a neriešila sa až tak veľmi v prvom rade bezpečnosť týchto produktov. Pretože ak chceme obmedzovať obchod, obchod s, priemys- s poľnohospodárskymi produktami, to nie je len taký hociaký trh. Komisia by musela narušiť svoj princíp, že obchod je dobre pre všetko. Nie je to, nie je to dobre pre všetko. Poľnohospodársky trh, napríklad trhové princípy na ňom nefungujú dobre pre ľudí. Nemajú dobrý vplyv na zdravie ľudí napríklad. A ako Francesca povedala, náležitá implementácia toho, čo už je na papieri a v teórii, čo platí, to by bolo veľmi dobré. Takisto zdroje sú nedostatočné pri právnych úpravách a pri kontrolách. Nie je dostatok eh, nezávislých eh, hodnotiteľov. Ďakujem vám pekne za všetky tie otázky, ktoré som dostal. Eh, dúfam, že sa mi podarilo na mnohé zodpovedať aj touto prezentáciou. Rád by som citoval dve, dve veci. Jeden vedec veľmi pekne zosumarizoval, ako by sa tento systém dal vylepšiť. Výskum by sa mal robiť oveľa skôr v procese autorizácie, takisto nezávislá laboratória by mali byť v hre a údaje by mali byť dostupné vedeckej komunite. Až potom by mal mať slovo výrobca a malé a stredné podniky by mali byť v hre. Čo sa týka vody, existuje prípadová štúdia, e, sú do nej zahrnuté viaceré mestá, konkrétne Mnichov v Bavorsku. Voda z čističky opadových vôd v Mnichove táto čistička si uvedomila, že v 70. rokoch tu e, vzniká vážny problém so znečistením zo strany poľnohospodárstva, takže začali e, stimulovať, motivovať poľnohospodárov, aby vo vode nebolo toľko znečistujúcich látok z poľnohospodárstva. O 30 rokov neskôr bolo 10 krát lacnejšie pre mesto mníchov robiť prevenciu ako potom vyčistiť tie odpadové vody. Prevencia je vždy lacnejšia ako následné chytanie problému za chvost. Ďakujem, pán pížon. Teraz pán John Chin. To bude posledný panelista tohto druhého panela. Ďakujem, pán predseda, príjemné popoludnie. Ďakujem za pozvanie ja som partnerom na mojej rodinnej farme v Spojenom kráľovstve, kde pestujeme rôzne plodiny, najmä záhradkárske. A ja som tu teraz za Crop Health and Production. Sme e, high-tech inovačné centrum, ktoré zriadila britská vláda. My chápeme problémy, ktoré sú spojené so zdravím úrody a snažíme sa hľadať riešenia Inovatívne používanie produktov PPP je ťažiskom našej práce. Svetová populácia 7,6 miliardy osôb, ehm, z toho bude 10 miliard do roku 2050. Obrovskou výzvou 21. storočia bude e, vyrobiť viac poľnohospodárskych plodín na rovnakej ploche a zároveň chrániť biodiverzitu. 25 európskej krajiny sa používa na výrobu ehm, trvalých plodín. Živíme 12 miliónov poľnohospodárov a ich zamestnancov a e, z toho vlastne živíme európske obyvateľstvo, 512 miliónov osôb. Dámy a páni, musíme ľudí nakrmiť a preto poľnohospodárstvo je dôležité. Poľnohospodárska organizácia OSN odhaduje, že bez nástrojov na ochranu úrady by poľnohospodári mohli strácať až 80 svojej úrody kvôli rôznemu hmyzu, škodcom a tak ďalej, chorobám. Čiže je potrebné bojovať proti škodcom, chorobám. To je kompromis e, pestovania. A potrebujeme sa zároveň aj krmivá pre e, zvieratá a z toho pochádzajú sekundárne toxické metabolity, mikrotoxiny, ktoré prežívajú eh, od poľa až po vidličku a eh, škodia zdraviu ľudí aj zvierat. Je potrebné teda kontrolovať eh, choroby a škodcov a to je naozaj potrebné pre, pre zdravie človeka aj zvierat. Avšak pokroky v oblasti cielenej chémie, používanie biologických kontrolných látok, cielené aplikovanie technológií a pokrok v genetike rastlín a e, lepšie porozumenie rastlín. Vďaka tomu môžeme bezpečnejšie pestovať, vyrábať potraviny a zároveň aj chrániť životné prostredie. Aby sme ilustrovali, ako veda a technológia nám sľubujú lepšie zajtrajšky, môžem uviesť príklady rozvíjame, rozvíjame zacielené produkty PPP, ktoré e, zabránia poškodzovaniu necieľových organizmov. My sme používali na mojej farme e, látku, ktorá e, zabíjala pôdne červy, ktoré boli necieľové organizmy a zároveň e, pôda ostávala e, neplodná. A teraz zavádzame hematomy do úrody, aby sme zabíjali iba larvy, ktoré chceme zabíjať. A to je naozaj veľmi úspešné. A e, takisto chránime e, zdravú pôdu týmto. Vyvíjame možnosti, aby sme produkty PPP mohli cieľene aplikovať či už na burinu alebo na iné rastliny, môžeme identifikovať presne cieľový organizmus a môžeme postrekovať tak, aby sme sa zamerali iba na škodcu. A to môže prinášať finančné aj environmentálne výhody. Naše centrum vyvinulo monitorovacie stanice pre úrodu, kde sa zberajú spóry chorôb a gény škodcov, aby sme predchádzali chorobám a aby sme zisťovali patogénne kmene, ktoré sú prítomné, aby sme mohli e, sa vyhnúť problémom rezistencie a minimalizovať dopady na životné prostredie. Od 18. storočia poľnohospodárskej revolúcie sme videli, že stále viac sa používajú stroje na farmách, e, zvýšili sa výnosy úrody samozrejme, ale primiešavanie vzduchu do pôdy oxiduje organickú hmotu a od toho e, závisí úrodnosť pôdy. V dôho dôsledku e, sme videli, že pôda stráca na kvalite. Mnohí pokrokoví poľnohospodári teraz nahradzujú pluch glyfozátom a táto stratégia bez o orby znižuje emisie organických e, znižuje emisie skleníkových plynov a e, je to predpokladom udržateľného poľnohospodárstva. Ale systém je závislý na glyfozáte. V Spojenom kráľovstve tento rok tisíce hektárov na novo vysadenej repky olejnej sa vyoráva opäť a, alebo sa sprejuje e, insekticídmi po zákaze neonikotinoidov. E, teraz dojde k obrovskej redukcii. E, včely nebudú mať kvety k dispozícii. Čiže otázkou je, čo viac poškodilo životné prostredie, či zákaz neonikotinoidov alebo tieto opatrenia. 11 rokov a 200 vedeckých štúdií a 250 miliónov eur. E, to je cena nového produktu na trhu v Spojenom kráľovstve. Testovanie, aplikačné protokoly, to je všetko veľmi efektívne. Chráni sa verejnosť, životné prostredie, avšak veľmi malá pozornosť sa venuje druhému cieľu podpora produktívneho a konkurencieschopného poľnohospodárstva. Legislatíva vstupuje do 8. roku existencie a ročne dostávame iba jednu novú aktívnu látku na trh. Čiže tento systém nedáva E, pestovateľom, čo potrebujú. A je to kategorické zlyhanie, ktoré dusí e, systém. Nemáme k dispozícii bezpečnejšie nízkorizikové pesticídy. A to pocitujeme najmä v záhradkárskom priemysle, pretože Spojené kráľovstvo má prístup k menšiemu počtu aktívnych látok ako ostatné štáty EÚ. Ak táto legislatíva má poskytnúť naozaj všetkým konkurencieschopné poľnohospodárstvo, tak musíme konať. Máme princíp preventívnej opatrnosti. Európska komisia môže zakázať produkt PPP, ak riziko s ním súvisiace nemôžeme stanoviť s istotou na základe vedeckého a objektívneho hodnotenia. Táto požiadavka bola ale náročná na dokázanie a preto naše centrum vytvorilo systém, je to tzv. muzikozmos, je to experimentálny systém v Yorku, kde robíme experimenty v kontrolovaných podmienkach a naše štúdie prepájajú prieskum na poliach a e, laboratórne pokusy. Skúmame aj kontrolované vodné toky, aby sme e, kontrolovali dopady na okraje polí. A toto je ten správny prístup, ktorý musí mať aj sektor, aby ľudia vedeli dôverovať produktom PPP. Zber dobrých dát o explicit o pesticídoch, o expozícii, o persistentnosti. To nikdy e, neodpovie na otázky tým ľuďom, ktorí sa obávajú používania produktov PPP. Existujú rôzne neracionálne mýty. Sú tu skeptické postoje a e, legis- zákonodarci EÚ sa musia preniesť cesta nad ta- ponad takúto skepsu. Poľnohospodárstvo teraz e, vstupuje do veku technologickej revolúcie. Znížime objem používania produktov PPP, ale predtým, než nastane tento lepší zajtrajšok, chceme, aby zákonodarci e, umožnili rozvoj zacielenej e, chémie, cieleného používania chemických látok. A hodnotenia rizika sa musia opierať o vedu, nie o nejaké náhodné informácie. toxický produkt, nebezpečný produkt, ako lúh napríklad, ale ak zaobchádzame s týmto produktom, nosíme gumové rukavice a napriek tomu, že je nebezpečný, lúh je schválený na použitie v domácnosti. Môžeme to porovnať s používaním pesticídov? Neexistuje žiadna univerzálna odpoveď na tento problém v Európskej únii všetky naše potraviny sú výživné a bezpečné, ale niektoré systémy produkcie nebudú finančne dostupné pre všetkých. A ak nebudeme dobre produkovať, e, bude to mať negatívny vplyv na zdravie ľudí aj na dlhovekosť. Merci. La parole est à Norbert Linz. Norbert Linz. Dank, ähm, Herr Vorsitzender. Ich habe eigentlich nur eine ganz kurze Frage an, an die Frau. Ďakujem, pán predseda. Mám otázku pre pani Achterberg. Nie je mi celkom jasné, o čo vám ide. Vy chcete postup registrácie PPP produktov zlepšiť, alebo chcete e, dosiahnuť nejaký všeobecný zákaz? Čiže banálna otázka, aké chemické produkty PPP vy by ste boli ochotná akceptovať? Pani Achterberg? Boli to dve otázky. Moja prezentácia sa týkala otázky, ako e, systém schváľovania EÚ by mohol byť zlepšený. A ja som hovorila o tom, ako rešpektovať kritéria legislatívy, EÚ. E o toto ma požiadali, aby som to dnes predstavila. No a ja som pracovala aj v organizácii Greenpeace a venovala som sa pesticídom. A e, za Greenpeace môžem povedať, áno, my sme toho názoru, že existujú pesticídy s mnohými škodlivými účinkami, ktoré boli dokázané a mali by sa prijať opatrenia. A potom sú tu nové pesticídy a predrečník hovoril o tých e, nových zacielených chemických látkach. A tu Európska únia a takisto aj iné vlády sveta. E, tieto vlády veľmi rýchlo tieto nové chemické látky schvaľujú a nevedia ešte o nich dosť. A preto Greenpeace chce obe veci. Chceme, aby sa uplatňoval dobre zákon, teda, ak už existujú dôkazy o nebezpečenstve, tak pesticídy by mali byť obmedzené alebo zakázané. A e, v dlhodobom výhľade o ktorý ide. Našim prvým cieľom by malo byť e, minimalizovať používanie pesticídov, pretože chemické bremeno na životné prostredie, ktoré dnes vytvárame, je neudržateľné a v budúcnosti nám to už e, neumožní produkovať zdravé potraviny. To je naša perspektíva na všeobecné používanie pesticídov. Stále viac sa používajú pesticídy, sú bezpečné, keď vieme o ich účinkoch, ale v priebehu času budeme vedieť viac o účinkoch. Niektoré pesticídy sa budú stiahovať, ale o, napriek tomu všetkému znečisťujeme životné prostredie s pesticídmi, ktoré sa nikdy nemali dostať na trh. Tak je to s neonikotinoidmi. Organofosfáty sú takisto problémom, to bolo vždy jasné, hovoril to výskum. Výrobcovia priniesli fantastický nový produkt, neonikotinoidy, ktorý sa používal iným spôsobom. Je oveľa toxickejší, hoci sa používa v menších množstvách a povedali, že je to zacielená látka, bezpečná, ale ukázalo sa, že to tak nie je a ukázalo sa to o 20 rokov neskôr. A ja neustále počúvam od kolegov vo vedeckej jednotke, to som napísala aj do mojich písomných odpovedí, toto sa deje opakovane. A preto z vedeckého pohľadu nemá zmysel nahrádzať neustále jednu mo- molekulu novou molekulou. A jednoducho povedať, musíme nájsť novú látku. Nie, máme už príliš veľa látok v životnom prostredí, rezidua sa ukazujú na miestach, kde nikdy neboli predtým používané pesticídy, musíme s tým niečo robiť. To nie je len otázka životného prostredia, je to ochrana nás, pretože my aj poľnohospodárstvo závisíme od zdravej pôdy, čistej vody a tak ďalej. A preto na vedeckom základe môžeme jednoducho e, povedať, že musíme zrušiť používanie pesticídov. slovo má pán e, Stas. Toto je veľmi prv, úplne prvé stretnutie. E, komisia nám povedala, že schvaľovací proces pre aktívne látky na, sa na európskej úrovni a sa robí teda na európskej úrovni a produkty samotné na, na úrovni štátov. A my sme zistili, že Výrobky majú synergický efekt a tým pádom sa stávajú nebezpečné produkty. Na druhej strane vieme z tých vypočutí, čo, ktoré sme mali s národnými e, expertami, že členské krajiny alebo aspoň niektoré nedokážu e, adekvátne evaluovať produkty minimálne nie všetkých produktov nemajú na to príslušné zdroje, zamestnancov, finančné zdroje a niekedy ani odborníkov. Preto sa pýtam, buď v pani Achterberg alebo pána Pižona. Ako si myslíte, že by sa tento problém dal vyriešiť? Marta, možno na, na úvod. Je to otázka zložitá, e, ďakujem za ňu. Je to e, tiež politická otázka, pretože niektoré národné agentúry majú vlastne dokonca lepšie kapacity Takže tá e, otázka by sa dala povedať, pozrieme sa na to, čo máme my sami a pracujeme s tým, Nebezpečenstvo je v tom, keby sme všetko streamlinovali, že všetci by hovorili len jedným hlasom. Bisphenol A, aspartam a tak ďalej. EFSA, a, jej sa nepačilo, že Francúzi či Dáni prišli v národných agentúrach s inými stanoviskami. To treba uh, tiež spomenúť. Spolupracujú majú vytvorené siete. Mnoho z toho vlastne sa nakoniec týka kapacity. Na EU úrovni máme musíme si dávať prostriedky na európskej úrovni. Ľudí si neuvedomujú Oni robia len, e, v EFSA len, re, e, e, len recenzie, prehľady, nerobia samotné vedecké štúdie. Ak majú artikulovať svoje v prieskumné, prieskumné potreby, to sa veľmi výrazne poskytuje. Je totiž otázka politická. Budúci program Horizont je o inovácii. FC je však veľmi čoraz ťažšie nájsť nezávislých expertov. Tie národné výskumné politiky e, vedie k par- verejno-súkromným partnerstvom medzi akadémikmi a e, podnikmi, aby e, mali prístup k verejnému prieskumu. Toto máte v parlamente, Horiz- Horizont Európa sa bude v rámci MFF diskutovať. Majte na pamäti, že verejno-súkromné partnerstva môžu byť dobré pre rozvoj produktov, ale pre posudzovanie rizik môžu byť, môžu byť naozaj smrteľnou zbraňou. Um, merci. Madame Achterberg, vous voulez compléter Chcete to doplniť, e, pani Achterberg? Neviem, či som dobre pochopila otázku. Je to nedostatok znalostí v agentúrach e, národných, ktoré posudzujú e, rizika, že nie sú stave najlepším spôsobom posudzovať? Posledná vec. My si myslíme, že národné členské krajiny nie vždy, ako povedal Martin, majú potrebné znalosti, finančné prostriedky zamestnancov, aby dobre posúdili výrobky. A to môže mať kumulatívny synergický efekt, ktorý by mohol byť škodlivejší. Otázka znie, ako napraviť celý systém, povediac, že jedna vec je na európskej úrovni a jedna na národnej úrovni. Teraz rozumiem. Viem, poviem to takto, v zásade tie agentúry by mali vedieť robiť tú prácu. Najlepším spôsob, možným spôsobom. Boli tu návrhy práve z EFSI, z mechanizmov vedeckých e, stanovisk, dať všetko do rúk EFSE, aby sme mali jednu dobre vytrénovanú zaškolenú inštanciu na posudzovanie rizík pre aktívne látky. Aj to, čo sa ešte e, neposúdilo. Takisto všetky e, produkty na konceptuálnej strán- po konceptuálnej stránke je to dobrá vec, viete oveľa viac o aktívnych otázkach. koľko je ich disponibilný a tak ďalej. Pokiaľ ide konceptuálnu úroveň, je to príťažlivé. Na praktickej úrovni, to, čo som už povedala o prístupe FC, špecificky, pokiaľ ide e, len o vykopírovanie od nich, tak to nie je problematické. Z tohto pohľadu e, nemá dostatočný e, odstup od priemyslu, keď e, posudzovanie rizik sa vykopíruje z aplikácií vlastne tých spoločností. Nemali by robiť túto, tú prácu, nie sú na to vybavení. Ďakujem Guillaume Balas, ktorý nahladí pani Bonafé. Ona sa ospravedlňuje, nemôže sa dostaviť. Najprv otázka pre pani, pána Pižona i pani Achtenberg. Priemysel a polnohospodári často hovoria, že e, e, mena aktívnych látok sa e, znižujú, ale keď sa pozrieme na čísla, Európska komisia povedala 19. júna 427 molekúl, ktoré boli disponibilné ale teraz je to dodatočných 48 naviac. Ako možno vysvetliť ten mýtus, že je čoraz menej účinných látok, alebo teda látok, menej schválených molekúl. Takže sa pýtam túto otázku. A druhá otázka. Pán predseda, spoločne, ak si spomínate, sme sa boli pozrieť do FC v Parme. Diskutovali sme s nimi vtedy. A to, čo bolo zaujímavé, že FC vtedy povedala dve veci. Prvá, že reaguje na objednávku, objednávku Európskej komisie, evaluovať. A spomínam si na diskusiu jeden, s jedným z zodpovedných, k otázke glyfosátu e, sa ma spýtali jednu vec. Spýtali sa ma, či, či látka glyfosát je karcinogenem. Nepýtali sa ma e, na dopady na pôdu, na to, či interakcia s inými látkami, ktoré sa e, používajú v rámci Roundupu, tej lát, tej, toho produktu, Takže tá otázka vlastne vždy je, ako sa spýtal zadávateľ? Na otázka na vás, pani Achtenberg, pán Píšan, do akej miery, alebo teda vieme si predstaviť, že zodpovednosť je asi taká, že znečisťovateľ platí. Vidíme, že tu je problém. Autonómie FC aby tu neboli rozporuplné protokoly, nezávislí e, odborníci, alebo vlastní exporti, a tu je otázka finančná, ako hovoríte, verejného výberu investícií v dnešnej dobe. Ale otázka, ktorá je veľmi dôležitá, je táto. Či si dnes myslíte, že EFSA má kapacitu dostatočne sa opierať o štúdie nezávislé, alebo či je povinná po ekonomickej stránke opierať sa o štúdie, e, ktoré vyrábajú samotní výrobcovia. Pani Achtenberg. Ďakujem za tieto otázky. K prvej otázke. Je to otázka pre pána, čo sedí vedľa mňa. Opäť tu odznelo, že iba jedna nová účinná látka za celý rok a práve preto si musíme nanovo premyslieť celé nariadenie. Je jasné, že to tak nie je, že počet účinných látok sa znižuje. V podstate sa zvyšuje. Počet schválených látok v Európe sa zvyšuje. Moja interpretácia znie, ak ľudia tvrdia, že počet sa znižuje a že sa počet látok, ktoré majú polnohospodári k dispozícii, sa znižuje, ja si nemyslím, že to tomu tak je. K druhej otázke, či EFSA je schopná vychádzať pri svojej práci len z nezávislých štúdií. Nož, existujú dva druhy štúdií. Nezávislé štúdie, tzv. peer-reviewed, hodnotené odborníkmi z branže, tie sú úplne nevyhnutné na prácu, osvedčené, spolahlivé. A potom druhá vec, nezávislí vedci nemôžu vykonať niektoré štúdie bez veľkých financií a sú to väčšinou dlhodobé štúdie alebo súvisia so zdravie, zdrav, zdravím zvierat, tie, takéto štúdie. Povedali mi, toto sú miliónové štúdie, takže pre univerzity je to nemožné vykonať takéto mm, drahé, náročné štúdie, preto to musí financovať branža, ale nie komisia. Čo sa tu opäť a opäť ukazuje je, že dáta sa generujú a GLP ich overí, takže tabuľky údajov môžu byť overené, ale spracovanie údajov, analýza a ich prezentovanie tým, ktorí prijímajú zákony, to už je v rukách samotnej branže, samotného priemyselného odvetvia alebo laboratórií, ktoré, ktorým zadá priemyselné odvetvie túto prácu. A preto najľahšia je Najľahšie by bolo, keby sme mali mechanizmus, prostredníctvom ktorého tá, tieto štúdie by sa zadávali ani nie EFSOU, ale mali by sa financovať možno, že priemyselným odvetvím, ale táto ďalšia nezávislá organizácia, inštitúcia by ich mala overovať a interpretovať. Pigeon? Ďakujem, slovo má pán Pižo. Francesca už odpovedala na tú otázku k počtu molekúl a tak ďalej. K vašej otázke, pán Beláš, je tu osobitný problém a to sa týka nových produktov, ktoré ešte nie sú e, na trhu, nemôžu byť predmetom e, e, nezávislých štúdí, lebo len výrobca má prístup k, k týmto produktom. Tam musíme pracovať s takýmito štúdiami. Pokiaľ ide o prostriedky, ktoré má k dispozícii EFSA, ona nemôže pracovať len na základe údajov, ktoré dostane. Či už to da, ich dodá priemysel alebo univerzity. To je prvý problém. Dnes bola publikovaná e, štúdia a kolegyňa hovorila o niektorých výsledkoch, pokiaľ ide o náklady evaluácie. Je tu množstvo nákladov, ktoré treba znášať na homologizáciu výrobkov. Asi 2000 miliard eur kolektívne zo strany priemyslu, pokiaľ ide o homologizáciu. To je veľmi dôležitá informácia. A čo bolo tiež zaujímavé, sú tu prostriedky, ktoré musí aj tak použiť. Od chvíle, kedy tieto náklady, to nie sú investície, to sú náklady, takže nemôže e, si chrániť autorské vlastníctvo, tu sa treba zhodnúť, prečo nechať priemysel ako celok v pozície kontroly od chvíle, kedy majú oni dôkazy, majú kontrolu. Ak by sme my formou nejakej tak dane e, a nie platieb, to som hovoril v svojej prezentácii, ak by sme e, e, mali mať takýto systém, tak ako existuje napríklad vo finančnom systéme máte dozor nad finančnými trhmi, kde sa to, aby mohla vôbec fungovať, financuje cez určitú daň. Problém je legislatívny, treba jednomyselnosť pre takúto daň na pôde rady. To je jediný malý problém. Otázka, ako by sa dal e, vynájsť systém, ktorý by fung- e, fungoval. Tam by sa veľa získalo pre stabilitu, pre kapacitu vytvoriť e, výsledky. Myslím si, že to by mal každý z toho iba prínos otázka, že, že kto by mal odvádzať poplatky a možnosti e, získať prostriedky. Tu je množstvo alternatív, ktorými sa dá ísť. Veľmi rýchlo by sa dali spojazniť. Nadviažem a otázku položí pani McIntyre, ktorá tiež chce sa vyjadriť. Otázku e, by som rada položila našemu hostovi Činovi. Je to fascinujúce a veľmi nám pomáha vypočuť e, si od ľudí s praktickými skúsenosťami a povzbudivými e, s povzbudivou budúcnosťou. Veľmi radi by sme vedeli, ako zlepšiť životné prostredie, ako redukovať použitie pesticídov, Pán Čin nám dal veľmi praktické podnety. Otázka, ktorú by som, teda mám vlastne dve otázky. Takže poprvé, vy ste povedali, že rozvíjame e, zacielenejšie produkty, ktoré budú mať znížený dopad. A ja si myslím, to treba napojiť na nové technológie. A rada by som sa vás spýtala, aby ste pohovorili dlhšie o tom, čo možno dosiahnuť, ako by to mohlo fungovať. Taktiež však a si myslím, že tu nejde len... Nepočula som vás, že by ste boli vyzývali k tomu, aby sa znížil e, rozsah e, e, regulačného postupu. Ja som pochopila, že vy tvrdíte, že treba veci zrýchliť. A mne sa zdá, že z toho by sme mohli mať prínos, mať prínos z bezpečnejšej, účinnejšej formy e, e, pesticidov nižšieho rizika, ak by sme ich teda prehnali tým systémom. Takže mne by zaujímalo vypočuť si vaše komentáre k tomuto a vo všeobecnosti k myšlenke k novým technológiám, novej chémii ako takej. Ďakujem. Ak začneme hovoriť o zacielenej chémii, v zásade vieme o tom už v e, úvodnom štádiu vývoja, ktorá časť e, e, rozvoja tej rastliny to zasiahne, aby ju to usmrtilo. Majúc tieto znalosti, nám umožní mať názor na to, či to bude pravdepodobne chemikália bezpečná alebo menej bezpečná. A ja verím, že regulačný orgán by mohol zrýchliť vývoj chemikálií, ktoré sa javia ako bezpečnejšie, pretože to sú presne chemikálie, ktoré potrebujeme mať čo najrychlejšie v našom polnohospodárstve. A keď sa pozrieme na nové technológie, je, je tu prekrývanie medzi novými technológiami a zacielenými hostiteľmi. Ak som vám hovoril o ktorej, prostriedku, ktoré používame nematód, ktoré používame u čučoriedok, tak špecificky e, sa e, zameriavajú na takéto e, larvy ale, alebo červíky. To sú tie jediné tri hostiteľské organizmy, ktoré to napáda. Takto môžeme kontrolovať problém. To je ten spôsob, ktorého by sme sa podľa mňa mali e, držať. A to, čo je často nepochopené, je rozdiel medzi biopesticidom a biologickými aktívnymi látkami. Biopesticíd je pesticíd, ktorý bol odvodený e, z vyšlachtený e, z rastliny. Niektoré z nich môžu byť, môžu byť naozaj veľmi zákerné. Nemyslím si, že e, prírodný jed je v niečom krajší než syntetický Podobne sú tie biologické pesticídy, ktoré sú ako tie nemetódy. Pokiaľ je nové technológie, spôsob, ktorým napredujeme, špecificky e, útočiť na určité buriny a špecifické rastliny, to by znížilo počet pesticídov, ktoré potrebujeme aplikovať. Neviem si predstaviť e, iné vysvetlenie, lenže toto je dobré pre životné prostredie, ekonomiku, podľhospodárov. Výrazne znižujeme vlastne v potravinách počet e, zvyškových zostatkových látok. Ďakujeme. Slovo má pani Müller. Pani Achterberg, v júni Greenpeace si urobila zasa dobrú reklamu vy ste zastavili v Berlíne kruhový objazd a 3000 litrov farby ste vyliali na cestu. E, rozhodli ste sa pre e, žltú farbu spinely, ktorá údajne nie je škodlivá pre životné prostredie. A ja som si našla Eh, produktový eh, popis tejto farby aj vďaka nariadeniu REACH. No a v jednom popise sa hovorí, že táto farba kontaminuje eh, vodu, kanalizačné odpadové vody a v druhom popise sa E, hovorí o tom, že e, táto farba nie je biologicky odbúrateľná, že znečisťuje spodnú vodu a že je potrebné e, odborne zneškodniť túto farbu. A Spiegel to popísal asi tak, že po prvom daždi bude tá farba preč z cesty, ale mesto Berlín muselo na čistenie cesty použiť 150 tisíc litrov vody. A takisto v dôsledku vašich činností došlo k trom dopravným nehodám. Čo si myslíte, pani Achterberger, eh, vaša organizácia asi nie je najlepší poradca pre zodpovedné nakladanie s chemickými látkami. No a potom mám ešte eh, druhú otázku, pán Čin. My sme všetci za to, aby sa redukovalo používanie výrobkov PPP, ale keď e, máme napadnutie hubami, e, to ohrozuje zdravie človeka a môžete nám popísať, aké možnosti nám poskytujú produkty PPP dnes a aké alternatívy prídu v budúcnosti. Ďakujem. Madame Müller. Pani Müller, ja chápem, že e, sa blíži volebná kampaň, ale E, my chceme sa dopracovať k hlasovaniu v decembri v našom výbore. Ja, ja neviem, na čo bola tá prvá otázka. Ja chápem jej zmysel samozrejme, ale pozrite, ako máme málo času. Ak dovolíte, e, rečnička odpovie len na druhú otázku, pretože to nemá zmysel. Mohli by sme samozrejme e, diskutovať do nekonečná, ale všetci musia dostať možnosť sa vy- vyjadriť. Takže pán Čín k druhej otázke. Ďakujem, pán predseda. Zaujímavou vecou je, že máme tie monitorovacie e, stanice s spórovými pascami, ktoré neustále filtrujú vzduch a zistujú, e, zachytia každú spóru um, rôznych pôvodov a tieto pasce na spory e, nevedia, čo do nich vstupuje. Táto spora sa dostáva do zariadenia, ktoré je napojené na počítač a e, tam sa zistí sekvencia DNA toho, čo bolo zachytené a kódovaná správa sa cez mobilný telefón zašle ľuďom, ktorí to vedia zanalýzovať. Máme takéto stanice po celej krajine a monitorujeme neustále, takže nemusíme aplikovať ochranné fungicídy, mm, tak ako sa to dnes ešte robí. A kolega si bude súhlasiť s tým, že je to dobrá vec. No a keď zistíme nejakú spóru, môže to byť fuzarian napríklad, to je jedna z najhorších chorôb, keď zistíme sporu fuzarian, tak zistíme, aký je to kmeň a takisto budeme vedieť, akú najlepšiu chemikáliu použijeme na to, aby sme e, minimalizovali rezistentnosť organizmu a aby sme čo najmenej poškodili životné prostredie. Čiže naozaj čaká nás veľmi zaujímavá budúcnosť. Pani Hasenkamp? Ja, Eh, nog voordat deze commissie klaar is met zijn rapport, eh, zullen twee belangrijke... Ďakujem veľmi pekne. Kým komisia pripraví záverečnú správu, máme tu aj iné zákony, inú legislatívu, ktorú treba preskúmať. Eh, zákon o potravinách a ochrana produktov. Ja by som si rada vypočula od pána Pižona alebo od pani Achtenberg, či tieto dve právne normy, ktoré sa diskutujú, korešpondujú s prácou, ktorú by ste vy radi videli z hľadiska transparentnosti. Tieto dve právne normy mienia odpovedať na vaše obavy a na obavy občanov. Čo si vy myslíte? Mohli by ste to povedať v tomto výbore? Ďakujeme. Kto odpovie, prosím, hovorí pán predseda. Nemáme čas pre obidvoch, len jeden z vás. Naše posúdenie, hovorí pani Achtenberg, hovorí, že dostatočná transparentnosť bude, keď budú výsledky štúdií a posúdenia rizika zverejnené v súčasnosti spomínané právne normy má dlhý, e, majú dlhý zoznam príloh a sú tu návrhy zo strany komisie, možno na to vy naražate. Komisia sa snaží zmeniť jednu veľkú vec a to uvaliť povinnosť na EFSU publikovať všetky štúdie, ktoré financovali e, priemyselné odvetvia a branže To je veľmi dobrý pohyb, pretože ak sa brala tieto štúdie do úvahy, mali by sa byť publikovať. Pretože dnes tu je problém. Možno, že e, sa to bije s prístupom k informáciám, na ktoré máme právo. Samozrejme, že informácie na vyžiadanie je možné dostať, ale tieto práva sa musia zachovať. Toto je naša hlavná obava. Ďakujeme. Pani Donano. Ďakujem, pán predseda. 15. mája som položila CPA otázku ohľadom neonikotinoidov a táto lobby v odpovedi hovorí, že EFSA vyhodnotila viac ako 600 scénárov a v 4% scénárov údajne je vysoké riziko, ktoré nemôže byť vylúčené. A potom tých zvyšných 96 scenárov, tam sa používajú tieto látky bezpečným spôsobom. To ma prekvapilo a preto som sa obratila na pána komisára Andriu Kautisa a komisia v apríli totižto sa rozhodla schváliť e, zákaz troch neonikotinoidov a ja som sa pýtala prečo a ako je to s tými 96% prípadov e, bezpečného používania. No a odpoveď komisára bola takáto. Citujem, bezpečnosť všetkých týchto druhov použitia nebola dokázaná a v dôsledku toho komisia nesúhlasí s tvrdením tejto lobby, podľa ktorého Existujú bezpečné použitia v 96% prípadov scénarov, ktoré sú možné. A ja vás teda žiadam, ako to je generálny tajomník, generálny riaditeľ e, CPA e, alebo táto lobby klamu, alebo ako, ako to je, pán Pížon? Myslíte si, že lobby, ktoré klamú, by mali dostať zákaz vstupu do budov parlamentu? Tak to bolo rozhodnuté v roku 2017. Ehm, to sa uplatnilo na lobbystov z Monsanta. Čo si myslíte, pán Pižon? Myslím si, že odpoveď bude stručná. Áno, hovorí pán Pižon, myslím si, že by to tak malo byť. Pani McIntyre, nech sa páči. Vy ste koordinátorka. Máte právo na doplňujúcu otázku. I, I ja by som chcela položiť ešte jednu otázku pánu Činovi. Hovorili ste o tom, že jed zostáva jedom. A jeden jed, jedným jedom postrekovať je to isté ako iným jedom postrekovať. Zdá sa však, že syntetické chemikálie sa teraz označujú za zlé, ale zdá sa, že teraz sa verí, že prirodzené látky sú lepšie. Takže napríklad postrekovať meďou sa vinič môže, pretože je to normálna látka, bežná, prírodná, ale glyfozát nie, pretože tá je syntetická. Je to tak? Áno, ja mám dosť e, razantné názory na tieto veci. Meď je prvkom číslo 29 v tabulke chemických prvkov a Stačí zájsť e, do, na číslo 33, tam je arzen, tiež prírodná látka. Môžeme striekať arzenom no, naše vinohrady? Nie. Nie, ani medou sa nemá striekať, pretože je to jed a strychnín je veľmi jedovatá látka, ktorá pochádza z prírody, zo stromu. Je to hrozný jed. Len preto, že niečo je prírodné, že sa objavuje v prírode, nie je to určite lepšie ako syntetické jedy. Ďakujem. Pán Pižon? Ja som chcel stručne zareagovať na to, čo tu odznelo. Samozrejme, jed je jed, ale zdá sa, že vo všeobecnosti jedy, ktoré sa Eh, získavajú z prírodných látok, sú biorozložiteľné a to je dosť veľký rozdiel. Môžem ja eh, dodať jednu stručnú vetu? Eh, ak arzen alebo strychnín vezmete, teda zjete, tak zomriete. A bude vám jedno, ako rýchlo sa biodegraduje a vylúči z prírody. Čo chcete ešte doplniť? Všetky látky, ktoré pochádzajú z prírody, však nezostávajú tak dlho v obehu v prírode. To je ten hlavný rozdiel. Áno, to je dobrá, dobre známa vec. Pani Donano. Druhá otázka. Ako viete, E, toto je opäť otázka pre Greenpeace. Ako viete, prvým cieľom SPP, článok 39 zmluvy o fungovaní EÚ, je navyšovať e, produktivitu poľnohospodárstva. E, slova ako životné prostredie, biodiverzita, kvalita alebo zdravie sa neobjavujú v tomto článku. Európske zmluvy sú vrcholom hierarchie európskej legislatívy. Čiže je to najvyšší cieľ spoločnej poľnohospodárskej politiky. Čiže produktivita je najdôležitejšia na všetkých úrovniach EÚ a je e, hlavnou vecou vo všetkých príjmaných rozhodnutiach. To je logika. A ja sa pýtam, myslíte si, že tento cieľ navyšovania produktivity, je to vytesané do mramora európskych zmluv, Ehm, môže byť sklbený s ehm, ochranou životného prostredia a zdravia? Ďakujem. Pani Achtenberg. Um, it, own... Ehm, nie som si vedoma toho, že by v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky boli opatrenia na zlepšenie životného prostredia. Sú o, tzv. ekologizačné opatrenia, ktoré boli zavedené Áno, ale dá sa urobiť oveľa viac celkom iste. A dajú sa takisto včleniť motivačné prvky, aby sa zredukovali pesticídy. Nevidím v tom žiaden rozpor, že keď sa spomenul jeden cieľ, tak nemohlo by to byť aj, tu byť aj cieľ e, ochrániť životné prostredie. Pani Donano ho- hovorila o pôvodnom základnom texte, ktorý sa nezmenil základný text SPP, základná orientácia. Určite, aj keď sa text e, nezmenil, tak sa zmenil vzťah k životnému prostrediu. Na to ste asi odkazovali. Navrhujem, aby sme to uzavreli. Ďakujem na, najodolnejším poslancom, ktorí tu ostali. Ďakujem veľmi pekne členom oboch panelov. Ďakujem za upresnenie, za všetky príspevky a prejavy a odpovede. A ďakujem za to, že ste vo svojich odpovediach zohľadňovali našu prácu, vlastne, že čo my máme robiť v budúcnosti že ste zohľadňovali ten protokol schvaľovania chemických látok. Z- zazneli mnohé užitočné informácie. Máme ešte pár sekúnd. Preto dám ešte slovo pánovi Broncilasovi, aby nám povedal stručne, čo sa udialo. Viem, že to nie je jednoduché, ale ak máte chuť, vyjadrite sa teraz a povedzte niečo o tom, čo sa deje na druhej strane Atlantického oceánu. Pre, prepačte mi, pán predseda, nemáme náhodou program? Máme tu panel, vy ste ho skrátili, aby ste dali na program e, extra bod. A, takže sme sa dohodli na nejakom programe a vy ste jednoducho... Pani, pani, pani McIntyre, máme určitý zvyk. Ako vždy, vy ma nepočúvate pozorne. Ja som povedal na začiatku, uh, zasadnutia, že keď ukončíme program rokovania, to sa stalo, pretože už sa nikto nehlási spomedzi poslancov o slovo. Možno pán Stas sa chcel ešte vyjadriť, ale ja som sa ho spýtal, on povedal, že nie. Už nemal nič k správe. A ja som povedal na začiatku, že keď ukončíme druhý panel, tak pán Bondon dostane ešte možno sa vyjadriť. My sme ukončili program rokovania. Ďakujem panelistom, ďakujem všetkým poslancom, ktorí tu ostali. Vy ste naozaj veľmi odolná, musím povedať. Veľmi odhodlaná. A teraz pán Bom, aby nám ešte na záver povedal niečo aj o iných častiach sveta. Svet je veľký. A nemali by sme zabúdať sledovať e, to, čo sa deje na druhej strane Atlantiku. Ako to už zaznelo, Ehm, dosah pesticídov je veľmi široký, veľký a všetko nás ovplyvňuje a iné územia. Pán Bron, nech sa páči, vyjadrite sa. I first off want to thank all of you that are here. Ďakujem. Každý sa dnes vyjadril. Všetci sme počúvali, padali dobré otázky. Je to pozoruhodná skupina ľudí, ktorí naozaj majú víziu budúc budúcnosti a chcú pomôcť ľuďom, zvieratám, hmyzu, rybám, mikrobiote. Je to neuveriteľné, že máte starosť o to, že naša biosféra by mala byť celkovo v životnej pohode. Treba povedať, že v USA sme nedávno mali súd s človekom, ktorý zvýšeným používaním postrekov e, poškodil životné prostredie a porota rozhodla, že odškodné 285 miliónov dolárov bude a za správanie sa škodlivým spôsobom bola, bol verdikt. Takisto v roku 1998-9 boli štúdie, ktoré ukázali, že sa ničí DNA prípravkom Roundup a tieto štúdie boli revidované interne konzultantmi a tieto problémy boli potvrdené, berie sa to vedecky za dokázané. EPA, EFSA, nikto nereagoval. Bola napísaná iná, iný príbeh, ktorý tvrdil, že s Roundupom nie je problém a keď sa to revidovalo, 20 rokov bola EFSA aj EPA veden, zvedená z tej správnej cesty. Väčšina informácií pochádza z tohto súdneho sporu. Mám tu aj prepis tohto súdneho sporu. Všetky dôkazy, ktoré tam boli predložené, sú na mojej web stránke. Môžete si vygooglovať e, Monsanto Papers a moje meno. A nedávno som tam začal pridávať nové dokumenty, všetky prepisy, všetko, čo odznelo počas súdneho sporu. Takže práca, ktorú odvádzate tu, a teda skúmate, či veda, ktorá poskytuje služby zákonodarcom, je skutočne e, validná. Zdá sa, že v niektorých prípadoch neposkytla dobré služby veda, a surové údaje, nespracované údaje zo štúdií je jedna vec, ale druhá vec je, ako sa spracujú tieto údaje, ako sa interpretujú. Mali, zazneli tu vynikajúce odporúčania. Štúdie boli zadávané nezávislými agentúrami, ale keď výrobcovia chemikálií odfinancujú eh, časť tejto práce, myslím si, že to je dobrý, dobre vymyslený systém. Tento súdny spor, o ktorom som hovoril, e, je možno prvý svojho druhu, bolo to zriedkavé. Keď som tu počul ďalšie informácie o neonikotinoidoch, e, naozaj ma to vydesilo. E, vystavovanie sa glyfozátu a to, že ľudia nevedia, akým rizikom, rizikám sa pritom vystavujú, ja urobím maximum preto, aby sa dozvedeli o Um, ďalších možných rizikách. A som rád vám odpoviem na akékoľvek ďalšie otázky. Ďakujem. Vidíte, pani McIntyre, nebolo to také strašné. Je dôležité mať informácie z druhej časti Atlantiku, z druhej strany Atlantiku. Myslím si, že tých pár minút nás nezabilo. A ako som povedal na začiatku, tí, ktorí si želajú Pán Bom nám tu dáva USB kľúče. A chceme e, pripraviť e, naozaj vynikajúcu správu, ktorá bude odhlasovaná v decembri tohto roka, takže chceme využívať všetky podklady a informácie, ktoré sa dajú využiť. Ďakujem za účasť, za podporu všetkým panelistom a ešte mám pár sekúnd. Chcem sa poďakovať aj našim tlmočníkom bez ktorých naša práca by nebola možná. Ďakujeme.